Okay, good morning, friends. We're about... Dobré ráno, kolegovia. Začneme, ale najprv požiadam pána Hampla, aby prišiel na pódium. Dobré ráno všetkým prajem a vítam vás. Na rozdiel od toho, čo vám bolo oznámené, budem predsedať ja a nie Claude Moraes, ktorý sa ospravedlňuje nie je možné prísť a o, budete teda musieť sa uspokojiť so mnou dnes do poludnia. Som veľmi rada, že tu máme účasť 29 poslancov národných parlamentov, ktorí reprezentujú 14 členských štátov. Je to zhruba polovica členských štátov, ale som presvedčená, že to bude dostatočne zaujímavé a budúci rok, keď budeme mať rovnakú diskusiu, tak tu budú zastúpené všetky štáty, takže srdečne všetkých vítam. Dnešná téma je demokracia, právny štát a základné práva. V Európskom parlamente za ostatné roky sme hovorili o tejto téme veľmi, pretože európska integrácia a spolupráca sa častokrát definujú kontexte praktických materiálnych vecí, napríklad spolupráca policajných zložiek a tak ďalej a tak ďalej. Je to veľmi dôležité z hospodárskeho hľadiska, ale zabúdame na to, že my sme aj komunitou hodnot a tieto hodnoty sú ukotvené v rámci článku 2 zmluv a to je vlastne to najdô, ten najdôležitejší článok. Možno by ste povedali, že to je článok 1, ale keď si prečítate, tak článok 1 iba uvádza, že dobrý deň a bla bla. A potom až ďalej máme oveľa lepšie stanovené tieto hodnoty. A tam sú tie hodnoty v tomto patričnom článku veľmi dobre napísané, ale ešte stále sú to iba slova, ktoré napísali nejakí diplomati alebo úradníci. A v posledných rokoch stále viac máme pocit, že tieto slova, tieto články musia byť jednoducho pretavené do praxe a preto potrebujeme zadefinovať, čo to vlastne znamená, keď hovoríme o zdieľaných hodnotách. Čo to znamená? Mali sme pred týmto dnešným zasadnutím ešte spoločné raňajky a tam sme sa veľmi zaujímavo rozprávali o tom, že akým problémom ako imigrácia musíme čeliť, Máme tu nových ktor- ľudí, ktorí prichádzajú do Európskej únie a majú sa prispôsobiť týmto našim vzdelaným hodnotám. Ale aké sú tie naše vzdelané hodnoty? Definícia vzdelaných hodnot nie je jednoduchou diskusiou, je to v podstate neustály proces. Robíme to národnej, miestnej, regionálnej úrovni a stále to musíme robiť aj na európskej úrovni, pretože to je základ našej spolupráce. Ak hovoríme o azile a migrácii, ak hovoríme o spolupráci polici, policajnej oblasti a justície v boji proti terorizmu, takisto aj keď hovoríme o čisto hospodárskej spolupráci, tak musíme si spoločne dôverovať, musíme dôverovať v to, že robíme na základe rovných, rovnakých princípov a hodnot a že si môžeme navzájom dôverovať, pokiaľ ide o justičné systémy, pokiaľ ide o že potrebujeme rovnaký základ, pokiaľ ide o boj proti korupcii, to je rovnaká vec, pokiaľ ide o vnútorný trh. To znamená, vo všetkých týchto oblastiach je veľmi dôležité, aby sme vychádzali z rovnakého základu. A v tomto kontexte to, čo robí Európsky parlament v posledných dvoch rokoch, je, že sa tu pripravuje návrh pre európsky mechanizmus alebo pak, tak ho to nazývame, pre demokraciu, právny štát a základné práva, pretože si myslíme, že v Európskej únii máme veľmi veľa nástrojov, ktoré môžu nám pomôcť uplatniť viaceré pravidlá, štandardy eh, environmentálne alebo kartelové pravidlá, ale máme málo nástrojov a nie takých silných, ktoré by podporovali zdieľané hodnoty, ktoré sú ukotvené v článku 2. A v posledných rokoch sme videli, že tu boli konkrétne príklady toho, kde vlastne tá absencia patričných nástrojov viedla k ťažkým a delikátnym diskusiám. V oktobri minulého roku Európsky parlament prijal správu, ktorú som ja mohla pripraviť. Bola som poctená spolu s kolegami, ktorí sa takisto vyjadria neskôr a ten mechanizmus, ktorý sme pripravili, vychádza z viacerých princípov. Jeden z tých princípov je, a že všetky členské štáty musí sa s nimi zaobchádzať rovnako, vyhodnocovať z rovnakého východiska, potrebujeme objektívne pravidla, obje, objektívne meradla a musíme mať mechanizmus na monitorovanie, stále monitorovanie nie nejaké náhodné, keď tu máme pocit, že niečo sa pokazilo v jednom či dvoch štátoch, ale musí to byť stále monitorovanie a musí to vychádzať z konkrétnych dôkazov. Takisto by to malo vychádzať z existujúcich nástrojov, nemusíme objavovať koleso a už máme viaceré nástroje, máme napríklad výročné tabulky porovnávacie v oblasti justície, takisto správa boja proti korupcii, Myslím, že to sa stiahlo zo strany komisie, dúfam, že sa to vráti. Máme tu monitoring med- pluralizmu médií, takisto máme verifikačný mechanizmus o, spolupra- o spolupráci s Bulharskom a Rumunskom. Máme viaceré nástroje, ktoré, ak by sme ich zoskupili, tak by sme už teraz mali veľmi dobrý výročný mechanizmus na to, aby sme monitorovali stav demokracie a právneho štátu a To sú všetko dôležité princípy a čo je pre nás najdôležitejšie, je zaangažovanosť a spolupráca s národnými parlamentami, pretože všetko to nebude fungovať, ak tu nebude podpora zo strany členských štátov. A definovanie e, zdieľaných hodnôt, štandardov, ak to tak môžem povedať, je skutočne takým postupom, ktorý musíme realizovať spoločne. Je to jednoduché a nie preto, že by sme my mali s tým problém. My tu v Európskom parlamente máme možnosť každý deň sa zhovárať, konfrontovať naše myšlienky, spoznať sa, pochopiť naše jednotlivé e, pozadie kultúrne alebo to z, z tých štátov, z ktorých pochádzame. A je to ťažšie, keď sa nevidia naši kolegovia každý deň ako predstaviteľa národných parlamentov. To znamená, takéto Postupy ako táto dnešná, toto dnešné zasadnutie budeme mať opakovane a v priebehu času budeme mať viac takých príležitostí, aby sme mali takéto výmeny. A jeden z tých návrhov, o ktorom sme hovorili aj v rámci správy, o ktorej som práve hovorila, bolo to, že každý národný parlament ustanoví spravodajcu, ako to nazývame, jednu osobu, ktorá by bola kontaktnou osobou medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom v týchto špecifických témach ohľadne právneho štátu, základných práv a demokracií, pretože to by bolo oveľa jednoduchšie takto byť v kontakte s národnými parlamentami. Ale takisto si myslím, že naši kolegovia z národných parlamentov dnes e, nám navrhnú veľa možných riešení, odporúčení, ako vy si predstavujete tú možnú spoluprácu, ako si vy myslíte, že by sme mohli túto diskusiu o spoločných hodnotách organizovať počas dnešných raňajok. E, to bolo veľmi dobré, že sme sa stretli a dúfam, že takéto podujatia sa budú opakovať častejšie, pretože malé neformálne stretnutia prinesú častokrát viac, pokiaľ ide o budovanie spoločnej dôvory, dôvery ako nejaké veľké formálne stretnutia. Takže to je všetko, čo som chcela povedať na úvod. A pokiaľ ide o postup dnešný program, budeme postupovať následovne. Máme dva panely kde budeme mať úvodné slova zo strany viacerých rečníkov. Máme dvoch rečníkov pre prvý panel, tých predstavím o chvíľu, tí budú hovoriť zhruba 10 minút a potom otvoríme priestor pre vaše otázky a pre diskusiu. Takže poslanci môžu zdvihnúť iba ruku, a my si zaznačíme vaše meno a dostanete potom slovo. Členová národných parlamentov sa musia zaznačiť. Ak naznačíte, že chcete vyjadriť tým pánom, ktorí sa prechádzajú v uličke, tak oni si vaše meno zaznačia a my budeme vedieť, že chcete sa vyjadriť. Vždy budeme mať dvoch národných poslancov a jedného európskeho poslanca. Pokiaľ ide o prvé kolo, tam môžete mať modrú farbu a žltú pre druhé kolo. Ten formulár, kde sa prihlasujete. Budeme sa snažiť byť čo možno najviac neformálne, aby sme dali slovo väčšine z vás, ale takisto počítam s vašou ochotou ustražiť si vlastný čas, aby ste nehovorili dlhšie ako 2-3 minúty. Vás môžem poprosiť. Takže začneme s tým prvým kolom a najprv by som teda požiadala pána Fonseca Moriasa, ktorý sedí vedľa mňa, dostane slovo, je zástupca riaditeľstva DG Just, čo je generálne riaditeľstvo pre justíciu a spotrebiteľov na Európskej komisii a potom dostane slovo Václav Hampe, ktorý je predsedom komisie v Českom senáte pre európske záležitosti, takisto dostane 10 minút a potom otvoríme slovo potom dostanete slovo vy na vaše otázky. Takže nech sa páči, máte možnosť pýtať sa otázky. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovolte mi, aby som sa ospravedlnil v mene pána Timmermansa, ktorý nemohol prísť na toto dnešné zasadnutie. Prvé stretnutie medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom sa dialo veľmi dávno, takže ja som veľmi poctený, že som tu medzi vami a že môžeme hovoriť o uznesení parlamentu, pokiaľ ide o vytvorenie mechanizmu právnych štát a právneho štátu. Toto uznesenie je výsledkom alebo vynikajúcou prácou našej spravodajkyne pani Intveld. Dámy a páni, ako už bolo povedané zo strany pána Timmermansa, komisia podporuje ciele, ktoré sú v tomto uznesení. Chceme naše spoločné hodnoty dodržiavať a uplatňovať. Ako to už bolo povedané, je kľúčové článok 2 pretaviť do reálu. Kľúčová otázka pre diskusiu nie je o tých o tých cieľoch samotných, ale o tom, ako tieto ciele dosiahneme. A v tomto kontexte komisia podporuje myšlienku v uznesení, aby sa zriadil medziparlamentný dialog medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Ja dúfam, že dnešné interparlamentné zasadnutie v tomto výbore nebude iba jedno z mnohých, ale že to bude konečne začiatok vynikajúcej štruktúry a trvajúceho dialógu medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom o tom, ako sa dajú implementovať naše spoločné hodnoty v rámci Európskej únie. Ja som presvedčený, že musíme ísť cestou k spoločnému porozumeniu, ako by sme najlepšie tieto naše hodnoty podporovali, a to tak na národnej úrovni, ako aj na európskej úrovni. Sú tu viaceré dôležité otázky, ktoré si zaslúžia prediskutovanie v rámci tohto interparlamentárneho dialógu. Napríklad musíme sa zamyslieť nad tým, ako zabezpečíme, že existujúce správy o situácii demokracie, právneho štátu a základných práv v Európskej únii, aby tieto neboli prediskutovávané iba na európskej úrovni, ale aj na národnej úrovni, predovšetkým v národných parlamentoch. A v tomto kontexte tá hlavná myšlienka tejto, tohto uznesenia je, aby tá celá paleta disponibilných údajov a správ na európskej úrovni boli viac prístupné a viditeľné aj na národnej úrovni a toto si vyžaduje našu podporu. Sú tu viaceré akty, viacerí aktéry, napríklad Benátska komisia, Európska agentúra pre základné práva, FRA, a takisto aj mimovládne organizácie, ktoré prispievajú k monitorovaniu právneho štátu demokracie a základných práv v našich členských štátoch. Tieto správy a stanoviská si zaslúžia plnú pozornosť národných parlamentov. FRA zohráva kľúčovú úlohu v tomto kontexte, pretože sprostredkúva a zabezpečuje informácie o existujúcich informáciách a správach, ktoré sa týkajú členských štátov, respektíve konkrétnych tém. Ďalšia téma, ktorú treba prediskutovať v rámci tohto interparlamentárneho dialógu, sú ďalšie možnosti, ktoré súčasne sú na stole ohľadne možných mechanizmov, mechanizmov na to, aby sme podporovali naše spoločné hodnoty. Áno, uznesenie Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o dopad euro- demokracie základných práv, je kľúčovým nástrojom alebo návrhom, ktorý bude kľúčový pre aj národné parlamenty. Sú tu takisto aj ďalšie myšlienky, ktoré si zaslúžia naše, našu pozornosť. Dovolte mi povedať nasledovné. Rada, ktorá v 2014 bola zriadená, tam sa hovorí o týchto kľúčových témach. Minulého novembra sa hodnotil tento dialog a väčšina členských štátov zdôraznila, význam zabezpečenia kontinuity a posilňovania tohto dialogu a žiadali častejšie diskusie, čo by malo sa viac sústrediť na výsledky a malo by to byť lepšie štrukturované. Takisto dialog o právnom štáte by mal byť evaluovaný opakovane koncom roku 2018, aby sme urobili všetko preto, aby to išlo cestou vzájomného hodnotenia. Dámy a páni, ako viete, pán Timmermans už dôraznil, zdôraznil viaceré myšlienky v tomto uznesení a boli tam viaceré otázky aj pochybnosti. Predovšetkým pokiaľ ide o potrebu eh, visibility takýchto eh, dialogov o základných právach, tak ako to pripravujú jednotlivé expertné komisie Pán Timmermans zdôraznil, že z pohľadu praktického a politického by bolo možno veľmi ťažké nájsť spoločnú pôdu ohľadne interinstitucionálnej spolupráce medzi všetkými zúčastnenými aktérmi v tejto téme. Komisia má za to, že v tejto fáze najlepšie možné využitie e, využi- súčasných instrumentov by bolo také, aby sme sa vyhli nejakej duplikácii. Máme tu viaceré nástroje, ktoré máme k dispozícii, je to vlastne paleta doplnkových a účinných nástrojov, ktoré môžu podporovať spoločné hodnoty. A v tomto kontexte dovolte povedať následovné. Komisia vytvorila svoj rámec a tento rámec sa uplatňuje momentálne aj v prípade Polska. To nenechá žiadne pochybnosti o tom, že komisia ochranu právneho štátu berie veľmi vážne. V tomto ohľade komisia ďakuje za podporu ktorú sme dostali od vás, od Európskeho parlamentu. Ďalšie pomocné nástroje zohrávajú kľúčový význam pri ochrane našich spoločných hodnot. Napríklad komisia aj naďalej vyzva členské štáty, aby zlepšili efektivitu a účinnosť svojich systémov spravodlivosti pomocou hodnotiacich tabuliek EU a ďalších nástrojov. A viem, že v ďalšom bloku budete mať prezentáciu, ktorá sa bude týkať tejto problematiky. No, čo sa týka práv, v charte základných práv boli a, dodržiavané priamo na mieste. Tá komisia navrhuje viaceré nástroje pre sudcov, prokurátorov, advokátov, ako aj orgány. či ne v tejto oblasti chceme zvýšiť individuálne pochopenie toho, ako sa môžu jednotlivci dožadovať dodržiavanie svojich základných práv no, s ohľadom, že na uvedenie základných práv do praxe komisia čo najlepšie využije existujúce programy na to, aby organizáciám občianskej spoločnosti a orgánom pre ľudské práva dalo eh, moc, aby eh, podporila dodržiavanie charty základných práv. V tomto ohľade komisia podporuje agentúru pre základné práva šíri osvetu o všem pochopení tejto problematiky a tom, ako sa mení v členských štátoch. Komisia tiež chce, aby Európska únia pristúpila k dohovoru o ľudských právach. Toto pristúpenie podporí naše základné a spoločné hodnoty, zvýši efektivitu európskeho práva a bude mať pozitívny vplyv na dodržiavanie ľudských práv a základných práv v Európe. Okrem toho komisia neustále hodnotí ako existujúce nástroje my sa dali najlepšie využiť a sme ochotní pokračovať v dialogu s Európskym parlamentom a s národnými parlamentami. Ja som presvedčený o tom, že medziparlamentná diskusia o rôznych možnostiach a otázkach pomôže identifikovať najlepší spôsob spoločného pokroku, dámy a páni. Na záver by som povedal, že musíme prekonať a rozdiely základných hodnot, ochrana základných hodnot a hodnot Európskej únie je spoločná zodpoved, spoločná zodpovednosť všetkých inštitúcií, tak Európskej únie, ako aj na národnej úrovni. V momente, keď prebiehajú komplexné úvahy o budúcnosti Európy, je dobré dnes vidieť, že národné parlamenty a Európsky parlament chcú spolupracovať v týchto dôležitých otázkach v Bielej knihe Komisie o budúcnosti Európy, demokracia, právny štát a základné práva sú jasne uvedení. Európa stojí na týchto hodnotách a, a dúfam, že tento príspevok v mene podpredsedu komisie Timmermansa považujete za adekvátny. Ďakujem. Ďakujem pekne, ako veľmi dobre viete, že to je dobré, ale ja neustále budem snažiť o viac a lepšie, ale to je naša úloha. Dobre, teraz slovo dostane pán Hampl, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Demokracia, pluralizmus, právny štát a rešpektovanie univerzálnych základných a ľudských práv sú, myslím, najdôležitejším bohatstvom, ktoré máme v Európe. Bohužiaľ, naša história v Európe ukazuje, že demokracia nie je nikdy zaručená. Fašizmus v Nemecku a Taliansku a komunizmus eh, v krajinách, v európskych krajinách patriacich pod sovietský blok eh, ukazuje. Myslím, že to ilustruje veľmi bolestivo že demokracia eh, nie je nejaká eh, zázračne chránená navždy. Nie. No a povinnosť starať sa o demokraciu, o jej pretrvanie je čiže hlavnou úlohou je, je základnou úlohou každej krajiny, každej vlády. Hlad pomoci je, je a snaha a, mať čo najväčšiu moc a doby človeka pokúšate navždy, ale v EÚ sme sa spojili na to, aby sme sa vzájomne podporovali a pomáhali si mnohých ohľadoch, no, aby sme si pomáhali tiež v boji na dobrú demokraciu. A to, myslím, je veľmi logická a rozumná myšlienka. Okrem toho, ja som pôvodne lekár a preto uvádzam príklady z ľudského tela. Je jasné, že ak jeden z orgánov Mm. Zlyha, tak trpí tým celé telo. No a zlyhanie demokracie v jednej kraj, z jednej, v jednej z krajín EÚ bude mať priamy alebo nepriamy dopad samozrejme aj na zvyšok. Takže v všetkých týchto aspektoch e, si veľmi vážim a rešpektujem snahy pokračovať, predkladať podnety a myšlienky o tom, ako sa lepšie podporovať a boj za demokraciu. To je jednoduché. Tá náročnejšia časť je, ako to urobiť takým spôsobom, aby to bolo účinné a efektívne. Ja vidím u nás, že veľká citlivosť oči tomu, čo sa dá vnímať ako vonkajšie vplyvy, Ehm, slovom niektorých politikov, ktorých ja považujem za populistov, e, to vplyvom zlého Bruselu, ja diktujú a e, podobne. No a samozrejme, ak sa niekto snaží získať viac ako demokratický podiel na moci, tak takéto korektívne opatrenia e, sú vítané v boji proti medzinárodným záujmom, tak povediac. Takže toto je veľmi citlivá moc, citlivá vec, ktorú treba zvažovať. Samozrejme, správneho hľadiska máme článok 7 zmluvy o EÚ. A myslím, že to by malo byť eh, taká záchrana brzda v extrémnych situáciách, keď si mm, záchrana brzda, keď situácia je skutočne hrozná, keď sa eh, porušuje právo na slobodu prejavu, volebné právo alebo podobne. Či formálny neustály monitorovací systém a dialog na úrovni EÚ, ako ten, ktorý navrhuje Európsky parlament, či by mal pridanú hodnotu, no nie som si úplne istý. Navrhovaný nástroj je založený na diskusie a dialógu. To je samozrejme veľmi dôležité, dialog potrebujeme, samozrejme za podmienky, a to tiež nie je vždy jednoduché, samozrejme za podmienky, že obe strany, alebo všetky strany, sa budú pozorne počívať a budú sa len obviňovať alebo hodnotiť. Navrhovaná, navrhovaný monitoring na základe odborných správ môže mať tiež pridanú hodnotu Máš, je tu riziko, že to budeme vnímať ako politické obviňovanie a politické nesú, vyjadrenie politického nesúhlasu s tým, čo robí domáca vláda a tým zasahovať do vnútorných záležitostí. Takéto vnímanie, ak by sa stalo, tak samozrejme by spôsobilo, že mechanizmus bude kontraproduktívny alebo dokonca nebezpečný. čo sa týka otázok demokracie, právneho štátu, základných práv, tak eh, sú princípy a minimálne štandardy spoločné pre všetky štáty, ale existujú špecifické tradície, spôsoby, ako sa veci robia, existujú rôzne inštitúcie, ktoré sú v európskych krajinách rôzne. Niektoré otázky základných práv, hlavne sociálnych práv, sú predmetom politickej diskusie a treba, aby o nich rozhodovali politické inštitúcie a nie experti. Takže je náročné pre politické inštitúcie ostať, nestran, nestranný pri hodnotení ostatných. Ja som z univerzity, aj z univerzitného prostredia, takže budem hovoriť trochu proti mojej, proti tejto komunite, ale spoliehať sa na experta nie je vždy len zázračné riečenie. Expertné názory eh, nevyriešia všetky veci, ale v politicky veľmi citlivých eh, veciach eh, to o to ťažšie napríklad chirurga obvinujeme e, z rozhodnutia e, operovať podľa toho, či je podľa politickej orientácie, ale v politike to tak je samozrejme. Problém s monitoringom EÚ, implementácia práva EÚ, Európsky semester a tak ďalej. V EÚ sa často sústredíme na formálne aspekty, ako napríklad, či nejaký zákon bol prijatý alebo nie menej sa zaoberáme vlastnou praxou, čo sa deje v skutočnosti, či e, právo a zákon je dodržiavané, ako sa správajú verejné orgány. E, zlepšiť túto situáciu, jak výrazne to myslím, je mimo alebo nad rámec možnosti a schopnosti inštitúcií EÚ. No a čo sa týka úlohy národných parlamentov, obávam sa, že je ťažké predstaviť si podstatnú úlohu národných parlamentov v blokovaní použitia demokratických mechanizmov, pretože ak sa pozrieme napríklad za Rakúska pred pár rokmi, keď sme prvýkrát začali sa zamýšľať nad tým, že musíme spoločne brániť demokraciu v Európe, tak problém nebol až tak veľmi Jörg Haider, bola to bolo to tým, že jeho strana bola zvolená do parlamentu. Takže ako by takýto parlament mohol pomôcť napraviť tento problém. Takže v tomto kontexte, aby som nebol len negatívny, aby som povedala niečo pozitívne, tak eh, môžem odporučiť eh, skúsenosti s našou druhou komorou, so senátom, odkiaľ som aj ja. Náš senát sa volí v inom čase ako poslanecká snemovňa, ktorá je silnejšia, Senát sa zaoberá len legislatívou a rovnako existuje veľmi rôzny volebný systém do Senátu a poslaneckej snemovne, takže šanca, že obe komor, obám komorám bude dominovať jedna strana, obe jedna koalícia sú veľmi nízke. No a Senát tiež nemôže zablokovať bežnú legislatívu, nemôže blokovať to, ako krajina každý deň funguje, ale Môžem govať ako, ako strážca ústavného systému, pretože bez Senátu akékoľvek prijatie ústavného zákona nie je možné. No a u nás sú ústavní sudcovia vymenovaní so súhlasom Senátu prezidentom krajiny úplnej izolácii od vládnej väčšiny poslaneckej snemovni. Jedna vec, čo sa mi páči v návrhu, je myšlienka pravidelného monitoringu, spoločného monitoringu na úrovni EÚ, systému súdnictva, dĺžka procesov, súdnych nákladov, možno tie príklady, ktoré sa verejne diskutujú v danej krajine. Myslím, že to nezasahuje do nezávislosti súdneho systému, ale na to spätnú väzbu súdnemu systému a možno aj vláde v niektorom nejakom kontexte. No a keď sa pozrieme skúsenosti u nás, niečo podobné mohlo platiť aj pre eh, štátnu prokuratúru. No a posledná vec, a myslím, že ak chceme brániť úroveň demokracie, kvalitu demokracie, musíme veľmi závažne sa zaoberať otázkou nezávislosti médií. Ďakujem pekne. Thank you very much for that, uh, very... Ďakujeme veľmi pekne za tento veľmi no, plodný príspevok. Predtým, než otvoríme diskusiu, pár pripomienok ako spravodajkynia, aby som chcela predísť jednému nedorozumeniu. Takže parlament nenavrhuje to, aby panel expertov monitoroval všetky členské štáty a potom navrhoval sankcie. Správu vypracuje komisia, ale na proces budú zvrátia panel, panel nezávislých expertov, ktorí časti vyberú členské štáty, šťastie parlament a predložia odporúčania, čiže oni nebudú hodnotiť alebo trestať členské štáty. A myslím, že s ohľadom na to, že súčasť mechanizmu, dôležitou súčasťou mechanizmu je dialog, tiež me- me- medziparlamentný dialog. My stanovíme štandardy spoločne. Myslím, že vy ste hovorili o akademickom svete. Myslím, že máte e, dobré mechanizmu na hodnotenie, vizitácie, peer review a tak ďalej. Čiže je to mechanizmus na to, aby systém zostal zdravý a stabilný. Čiže pripomienka udrala klinec po hlave. Ste povedali, že v minulosti mnohé totalitné režimy sa dostali k moci demokratickou cestou, takže my potrebujeme mechanizmy na to, aby naša demokracia zostala zdravá. A to sa týka tiež európskej demokracie. A to znamená, že niekedy musíme byť seba kriticky, čo nie je vždy jednoduché, je to nepríjemné, ale v každom prípade je to nevyhnutné, čo ste obaja povedali. A, a e, to bol jeden z kľúčových a, e, cieľov paktu, ktorý navrhuje parlament. E, procese je veľmi spolitizovaný. Jedna skúsenosť pána Timmansom je, že už máme, on tvrdí, že máme náš rámec pre právny štát a funguje to dobre, pretože sa to používa proti Polsku. Ja si nemyslím, že to funguje dobre, nielen preto, že to nemá výsledky, ale aj preto, lebo Poliaci majú pocit, že no, prečo ukazujete prstom na nás teraz, prečo len nás. Pozrite sa na našich susedov tiež, veci, ktoré nie sú správne. Áno, majú už časti pravdu a všetci vieme, že Európska komisia jednoduchšie môže kritizovať jednu krajinu ako ostatné z stranických dôvodov. Takže tento politický element treba odstrániť, no a preto Európsky parlament navrhuje mechanizmus, ktorý všet, ku všetkým členským štátom bude pristupovať a rovnako všetky členské štáty budú hodnotenie na rovnakej báze. No to má dve výhody. Poprvé, že to nebude politický proces už a že vlády sa nemôžu skrývať za tento argument, ale umožní nám to tiež stanoviť tie štandardy a spoločne definovať kritériá možno sa nezhodneme všetci na 100%, ale keď to bude výsledok demokratického procesu, tak to bude akceptovateľné pre všetkých a to je, myslím, veľmi dôležité, rovnako ako ste vypovedali, ako vyrovnať s parlamentami alebo poslancami z krajín, ktoré sa považujú tých níkov, no, no a myslím, že to je demokratický proces, tak treba zasadnúť za stôl a hľadať riešenia. Áno, sankcie sa dajú, dajú uvrhnúť, ale členské štáty sa porušujú zákony a postupovať, ale to je vždy posledný, eh, tá núdzová záchranná brzda. Dobre, toto je už posledná vec. Už máme viaceré žiadosti o slovo. Ako prvý dostane slovo pán Paraského Polos a potom pán Šenkovský z Polska. Nech sa páči, máte slovo, pán Koleda. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem povedať, že naša krajina samozrejme podporuje základné práva, hodnoty demokracie. A takisto aj špecifické ciele, ktoré tu boli stanovené a aj ten problém Potrebujeme na to pozorovateľský mechanizmus a takisto potrebujeme určitý spôsob prepojenia medzi európskymi inštitúciami a národnými parlamentami, alebo možno nejaké prepojenie vo forme nejakého zariadenia alebo zriadenia nejakého postu osoby alebo zdieľaného parlamentného výboru. Bohužiaľ nemám až toľko času, ale teraz by som ešte rád predložil jeden návrh a dúfam, že je to na mieste. Ja iba podporujem to, čo povedal aj pán Hampel, že demokracia a ľudské práva v podstate vždy sú takým spoločným majetkom Európy. Ja si myslím, že to nie je majetok, je to skôr taký poklad, poklad pre celý svet. A ja si myslím, že je veľmi dobré, a bolo by teda dobré, bolo by to zároveň také symbolické, ak by Európa bola nejakým, aby Európa mala nejaké múzeum demokracie, pretože toto ešte neexistuje, hoci demokracia je výdobytkom Európy. Takéto múzeum by bolo dobre, takže nie len nejaký symbol, ale skutočne, aby sme tu mali takéto múzeum, pokiaľ ide o štúdium v oblasti demokracia a ľudských práv sú predmety v európskych dejinách, symboly alebo aj praktické predmety, ktoré vlastne slúžili na to, že demokracia fungovala lepšie a takéto predmety by sa tam mohli vys- vystavovať. Moja krajina by v blízkosti Akropoly mohla poskytnúť priestor, kde by takéto múzeum mohlo byť, ale nevnímam to ako nejaký národný program, ja viem, že všetky európske krajiny by mohli prispieť a Taliansko, Francúzsko, ale všetky európske krajiny vlastne prispeli k tomu, že v súčasnej podobe takú demokraciu máme, ako ju máme. Takže mali by sme prispieť všetci. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne za vaše návrhy. A teraz zostane slovo pán Šenkovský verset, nech sa páči. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Dialóg je potrebný a medzi členskými krajinami a Európskym parlamentom takýto dialog musí byť, ale takisto aj medzi členskými štátmi a komisiou, medzi národnými parlamentami, európskymi inštitúciami. Preto ďakujem za vaše pozvanie pretože je to určitý prejav toho, že chcete s národnými parlamentami najnaďalej e, viesť tento dialog a teším sa z toho. Dialóg je v poriadku, ale dozor nie. Ten navrhovaný mechanizmus demokracie, právneho štátu a základných práv príjmame nie ako partnerský rozhovor, pokiaľ ide o riešenie vzájomných problémov, pretože to nie je tak, že, by tu, že tu máme iba nejaké problémy s právnym štátom zo strany členských štátov, ale sú to problémy aj v európskych inštitúciách, kde vnímame deficit demokracie a nedodržuje sa vôľa občanov. Takže náš rozhovor o tom, ako vyriešiť tieto problémy, by mala byť určitým partnerským dialogom. Ak to bude formulované ako nejaký dozor, tak s takýmto návrhom jednoducho súhlasiť nemôžeme. Chcem upozorniť na to, že v názvu tohto mechanizmu je obsiahnuté slovo právny štát, rule of law. A právny štát to sú kroky a konanie na základe a v rámci rozmedzia práva. A tu je vlastne aj celý ten problém, pretože ten navrchovaný mechanizmus ide vlastne nad rámec toho, čo je ukotvené v článku 7 zmluvy. Tam je veľmi podrobne popísaný postup, ktorý ste sa rozhodli zaviesť v prípade, že by došlo k nejakému porušeniu práva členských štátov. Tak ako Európska komisia prekročila v roku 2014 svoje kompetencie, pokiaľ ide o to, že uviedla na internetových stránkach oznámenie, že doplňuje tento mechanizmus, pričom niekto takéto právo komisii nedal, tak upozorňujem na to, že členské štáty, ak by sa chceli podriadiť nejakému dozoru, tak by to jasne ukotvili vlastne v tejto zmluve a toto neurobili. A navyše to, že komisia si uzurpuje právo, že by tu teraz vytvárala nejaký nový mechanizmus dozoru, to podľa môjho názoru nie je správne a vhodné. Prosím, zamyslite sa nad otázkou, či by možno nejaký národný parlament, ak by mal nejaké pochybnosti ohľadne využívania práva zo strany komisie, napríklad v prípade žltej karty, táto bola použitá trikrát v histórii a vždy Európska komisia hodila do koša toto ako hlas národných parlamentov, ktorý reprezentuje občanov. Takže Môžeme mať takúto pochybnosť voči komisii? Áno, Národný parlament môže nejakým spôsobom sa ohradiť. Zdá sa, že tomu tak nie je. Nemôže vytvoriť nejakú, nejaký svoj vlastný proces dohľadu nad Európskou komisiou. Môže sa obrátiť maximálne na Európsky súd, a chcem povedať, že Európsky parlament nie je lepší ako národné parlamenty a Európska komisia nie je lepšia ako vlády Takže prosím vás, dialog áno, ale dozor nie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak vás to môže uistiť, tak v našom návrhu sme navrhli aj podrediť EU inštitúcie tomu istému monitorovaniu, takže ani oni sa tomu nevyhrú. Pán Sogor? Prepačte, ja som počúval, tak som vás nepočul. Budem hovoriť po maďarsky. E, chcem nadviazať na to, čo tu zaznelo. Chceli by sme, aby komisia sa angažovala, teda ak sa chce angažovať, zasahovať do kompetencií členských štátov, nemôže potom následne konať bez e, právneho základu zo zmluvy. Nemôžeme sa jednoducho rozhodnúť, že potrebujeme takýto mechanizmus. Ja e, myslím aj na udalosti z tohto týždňa v Rumunsku. Všetci ministri zahraničných vecí aj premiér povedal, že menšiny môžu vykonovať svoje práva bez akýchkoľvek problémov a v praxi to vyzerá tak, že menšiny majú stiaženú situáciu, stále sa zhoršuje situácia menšín, sú tu zákony o menšinách, nemôžeme mať e, školu v maďarčine, obmedzuje sa použitie jazyka a rodičia E, majú otáz, alebo sa ich, e, na rodičov sa útočí, prečo si dovolujú posielať deti do maďarských škôl. Čiže ak členské štáty rešpektujú práva, tu nejde iba o Rumúnsko, ide o Grecko, Francúzsko, Litvu, ale aj o Slovensko a o Bulharsko. A teda ak e, členské štáty rešpektujú práva, tak o nič neprídu. A sú štáty, kde nie sú menšiny, ale sú iné štáty, kde sú protimenšinové práva, ako napríklad v Slovensku, Rumunsku je to špecifická situácia, pretože tu je zákon a na druhej strane je vláda a samozpráva, ktoré stále bránia, útočia na menšiny, bránia im výkonu ich práv a tvária sa, že je právny štát, áno, potrebujeme mechanizmus, potrebujeme preskúmať všetky situácie a zistiť, či pri pred pristúpením aj po pristúpení do únie si dokážu rešpektovať to, čo je uvedené v zmluvách. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Dirka z Rumunska, nech sa páči. Asi som zhovadila vaše meno, prepačte. Nie, žiaden problém. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, milí hostia, aj mi veľkou cťou reprezentovať rumúnsky parlament tejto diskusii na tému mechanizmu Európskej únie pre demokraciu, právny štát a základné ľudské práva. Aká je tu úloha národných parlamentov? Od samého začiatku by som chcel povedať, že tam téma ako taká je veľmi dôležitá a môže nám otvoriť cestu smerom k väčším zodpovednostiam v zložitej problematike. Kto? ktoré momentálne sú iba v kompetencii členských štátov. Európska únia vo svojom vývoji poukázala, že má nástroje a mechanizmy a že stojí na pevnom základe. Teda nástroje a mechanizmy, ktoré sa môžu potom premietnúť do praxe e, v členských štátoch a pritom sa zachovávajú základné práva. Chcel by som hovoriť o článku 4 odsek 2 zmluvy, Mm tak ako aj o kodaňské kritéria, konkrétne článok 6, to je na úrovni politik. Na základe týchto veľmi dvoch dôležitých článkoch pre Európsku úniu, aj vzhľadom na politické rozhodnutia, ktoré sú v rôznych štátoch rôzne, nesmieme zabúdať na to, že môže dojsť k odklonom a môžu byť prijaté zákony, ktoré idú proti európskym normám ale všetci by sme sa mali teda spoločne snažiť, všetky členské štáty by sa mali snažiť a čo najlepšie chrániť záujmy európskych občanov. Právny štát na európskej úrovni by mal zohľadniť všetky tieto princípy, ktoré by mali byť základom fungovania Európskej únie. Členské štáty pracujú konsenzne a teda mechanizmus kontroly v oblasti demokracie a právneho štátu je prioritou ak chceme umožniť budúci vývoj európskych politík, takých, ktoré by mohli zabezpečiť dobré fungovanie právneho štátu vo všetkých členských štátoch. Politický vývoj v členských štátoch by mal vždy zohľadňovať takýto mechanizmus, ktorý, dúfam, raz uzrie svetlo sveta a sankcie by mali byť platné pre všetky členské štáty. Tieto sankcie by boli v centre politiky. Všetci vieme, že do, teraz v Rumunsku máme mechanizmus spolupráce a overovania, ktorý sa osvedčuje. Je to efektívny nástroj, ktorý nám umožní lepšie rešpektovať právny štát. Takýto mechanizmus platný pre všetky členské štáty v spolupráci s národnými parlamentami si zaslúži našu pozornosť. Samozrejme je potrebné rešpektovať základné právy a základné zmluvy únie. A na záver by som chcel pripomenúť, že Rumunsko a rešpektuje všetky kritériá v rámci tohto mechanizmu uverovania a preto si myslíme, že momentálne tento mechanizmus by už nemal byť dnes zameraný e, na Rumunsko. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Didier Marie z Francúzska, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som chcel privítať iniciatívu Európskeho parlamentu Demokracia je určite asi tým najcenejším, čo máme a zároveň tým najkrajskejším, čo máme, a teda všetky iniciatívy zamerané na zachovanie základných ľudských práv našich spoluobčanov e, musíme zdôrazňovať, počiarkovať a len vítať. Zároveň zaznelo to už e, od predchádzajúcich rečníkov, sú viaceré iniciatívy, ktoré robí Únia, Rada, bola vytvorená agentúra. To všetko ide tým istým smerom, ale zároveň treba dohľad, do, spraviť dohľad nad koordináciou iniciatív a vyhnúť sa duplicitám, tak aby naši občania tomu rozumeli, čo chcú európske inštitúcie robiť spolu s národnými parlamentmi. Dnes e, môžeme súhlasiť s konštatáciou, že dnes v Európe v niektorých členských štátoch sú silné snahy o alebo silné útoky na rešpektovanie ľudských práv, slobody, slobod či právny štát a takmer vo všetkých členských štátoch je potrebné pokročiť v mnohých oblastiach. Um, napríklad vo Francúzsku nezávislosť súdov, sloboda tlače, rovnosť mužov a žien – alebo rešpektovanie menšín, či špecifická pozornosť, ktorú je potrebné venovať osôb, ktoré požadujú medzinárodnú ochranu. Samozrejme, hovorím o migrantoch. Takže dohľad je jednoducho nevyhnutný a všetky mechanizmy, ktoré umožnia ísť týmto smerom, by sme mali podporiť. Ale dohľad nestačí. Je potrebné byť schopní tam, a keď je to potrebné, zaviesť postupy, efektívne postupy, záväzné postupy, po tom, čo sa vyčerpali všetky možnosti dialogu. Aj preto, aby článok e, 7 zmluvy nebol iba niečím v texte, ale aby sa to efektívne skutočne realizovalo v praxi tam, kde je to potrebné. Takže my sme za integrovaný mechanizmus. A myslím si, že spojenie národných parlamentov, pripojenie národných parlamentov do práce Európskeho parlamentu, Európskych inštitúcií v tejto téme ako aj v iných témach jednoducho nevyhnutné. A mohli by sme sa pokúsiť, a zaujímalo by nás, rozpracovanie toho mechanizmu, ktorý chcete navrhnúť Áno, dialog, vždy dialog, dialog a dialog. A v končnom dôsledku, ako náhle, čo prebehnú dialog, potom treba v praxi, v teréne rešpektovať ľudské práva. Ďakujem pekne. Pani Revodalan, ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem pozdraviť kolegu senátora Didie Mariho a potom potvrdiť, čo ste povedali, pani predsednička, na tému užitočnosti či potreby e, z, e, využiť právomoci Európskeho parlamentu, ktorý je legitímny, rovnako ako sú legitímne národné parlamenty a že dôležité vymieňať si názory na tieto témy. Ako som počula ostatných, mám pocit, že máme rovnaké presvedčenie, že musíme obhajovať naše hodnoty musíme rešpektovať základné ľudské práva, že to je e, rovnako dôležité ako dobré fungovanie hospodárskeho trhu, ktorý je takisto základom Európskej únie. Sú, je tu hospodárska výmena, to je jeden prvok, ale druhým prvkom dôležitým sú spoločné hodnoty a tu sa musíme postarať o to, aby jednak ustanovenia ohľadom slobody tovarov, voľného pohybu kapitálu, aby sme im venovali rovnakú pozornosť ako rešpektovaniu práv v celej únie. To, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch, ale aj čo sa môže dieť na úrovni európskej. A tu som celkom spokojná, že je to konečne návrh, ktorý prijal Európsky parlament, návrh mechanizmu, o ktorom sa dnes diskutuje a pri ktorom môžeme, pomocou ktorého môžeme nájsť spoločnú reč, aby sme išli o krok ďalej, pretože tie nástroje, ktoré dnes máme, právne nástroje, ktoré máme, uvedomujeme si, že ich efektívnosť jednoducho chýba. Absolútne nie sú efektívne, absolútne nemáme, neplný mechanizmus hospodárskej stability, nie je efektívny. Európsky parlament odhlasoval tento mechanizmus, ja e, vítam veľmi proaktívny postoj výboru, aby sme posunuli sa vpred a dúfam, že Rada a národné parlamenty sa k tomu pridajú, tak aby sme budovali kapacitu rešpektovať tieto veci. Je tu ohľada, otázka dohľadu, ale nesmieme to vnímať ako niečo negatívne. Práve naopak musíme to vnímať ako to, že naša únia je živá, a keby nebola takáto, tak e, by mohla zaniknúť. Myslím, že to želáme všetci, aby prežila, aby bola živá. Takže postupujme konštruktívne, proaktívne, ale e, zachovávame pluralitu. Je pravda, že v roku 19 spravíme vyhodnotenie a možno 5 rokov pôjdeme ďalej. Nie, to nie je dosť rýchlo, naozaj. Je dôležité, aby sme zobrali na svoje plecia svoju zodpovednosť a spolupracovali. Pracovali na tom, nehovorilo si, že toto je nejaký parlament alebo inštitúcia proti nejakému štátu. Nie, to si neželáme. My si želáme, aby boli európske hodnoty e, rešpektované pre všetkých spoluobčanov bez ohľadu na to, kde sú, aby boli rešpektované rovnakým spôsobom. A ako náhle dojde k porušeniu toho, čo predstavuje naše základné ľudské práva. Nemôžeme jednoducho zatvárať pred tým oči a jednoducho musíme spraviť preto, aby boli rešpektované. Ďakujem. Antonio Filipe z Portugalska, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto je veľmi zaujímavá diskusia. Čo sa týka princípov, asi by sme sa vedeli dohodnúť ohľadom škály základných hodnot, ktoré musia sa uplatňovať v demokratických štátoch, ktoré sú členy Európskej únie. Avšak, keď sa chceme posunúť ďalej k implementácii týchto princípom, tak sa stretáme s dvoma problémami. Poprvé, kto zadefinuje lepšiu štruktúru pre implementáciu princípov. Uvediem príklad ak sa všetci zhodneme, že musí mať korektný volebný systém, dobre, môžem povedať, že môj volebný systém je lepší ako tvoj. Uh, akú normu uplatníme, aby sme stanovili, čo je to najlepšie? Toto je veľmi ťažké. Ja si nemyslím, že je možné posunúť sa smerom k nanúteniu nejakého modelu, ktorý by museli prijať všetky členské štáty. Potom tu vyvstáva otázka, kto to zadefinuje. A druhý problém, s ktorým sa potýkame, sa týka toho, že naši občania musia uznať demokratickú legitimnosť európskych inštitúcií. A tu máme problém, pretože naši občania nemajú pocit, že Európska únia je modelom demokracie. Vnímajú to ako niečo, čo im bolo nanútené ešte navyše navrh tých modelov, ktorými sa riadia jednotlivé členské štáty. A toto chýbajúce uznanie demokratickej legitimnosti Európskej únie je problémom, keď hovoríme o možnostiach uplatňovania postihov a pokút na členské štáty. E, mám pocit, že diskusia o efektívnej demokracii je tá, ktorú musíme posilniť. Musíme spolupracovať európske inštitúcie, národné parlamenty a naše orgány, ale nie som presvedčený o tom, že hrozba pokut je tou správnou cestou vpred. Nechcete považovať ľudí za páchateľov trestnej činnosti, pretože to vzdialí európske inštitúcie ešte viac od európskych občanov. Musíme si uvedomiť, že Všetky členské štáty Európskej únie sú si rovné, je to princíp. Všetci vieme, že v praxi to tak celkom nie je. A je tu veľké riziko toho, že tie napätia medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie sa ešte zosilnia. Všetci si musíme uvedomiť, že ak budeme mať na pamäti veľko, rozdielne, rozdiely vo veľkosti jednotlivých členských štátov a rozdiely vplyvu jednotlivých členských štátov, táto nerov... Musí, uvedomíme si, že rovnosť všetkých členských štátov má vďale, je vzdialená od praxe. Ďakujem pekne, nebudem na to reagovať, ale to sú veľmi zaujímavé otázky, o ktorých sme detálne diskutovali v Európskom parlamente, ale sú to kľúčové veci, o ktorých ste hovorili, nebudem na to teraz reagovať. Uh, Petra Stine ako ďalší rečník. či rečnička. Poprosím o mikrofón. Taký červený gombik niekde. OK, super. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj rečníkom. V Holandsku, ale aj v iných európskych štátoch vnímame, že demokracia nie je iba o voľbách, ale o občanoch, a ktorí berú svoj vlády na zodpovednosť každý každúčičký deň. A veľmi ma zaujíma stanovisko rečníkov a aj názory pani predsedničky o tom, ako táto iniciatíva občanov súvisí s týmto mechanizmom. Ako zapojiť občanov do tohto mechanizmu, ako im umožniť vystúpiť, vyjadriť sa, ale ešte dôležitejšie, ako koordinovať snahy občianských hnutí, ktoré prekračujú hranice našich štátov a umožniť im pocítiť solidaritu, umožniť im, aby boli proaktívnymi rovskými občanmi v takých dôležitých otázkach, ako sú práva žien, práva LGBT, práva národnostných menšín a iných menšín. Takže e, stručne povedané, čo spravíme preto, aby tento mechanizmus bol relevantný pre európskych občanov? Nielen, aby dokázali prečítať a porozumieť správam odborníčkom, odborníkov, ale aj, aby sa vedeli angažovať. Ďakujem pekne. Pani Spinelli. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som sa zúčastňovala prípravy tejto správy a podporila túto správu. A myslím si, že dnešné stretnutie je veľmi, veľmi užitočné. Aj preto, alebo o to viac, že je to akýmsi prirodzený začiatok e, a, a prejavujú sa tu pochybnosti a rozdielne názory a dúfam, že sa nám podarí spoluprácou prekonať tieto rozdiely. Pochybnosti a nedorozumenia sú jednoducho nevyhnutné. Sofi so mnou možno nesúhlasí, ale ja si myslím, že tento mechanizmus je preto, aby sme kriticky mohli hodnotiť všetky snahy a všetky metódy, ktoré sú k dnešnému dňu nasadené a použité, a zabezpečiť, aby právny štát bol realitou v EÚ. Môžeme vychádzať z existujúcich mechanizmov a nástrojov, ale je tu oblasť, kde e, tento mechanizmus je prínosom, pretože znamená veľký skok vpred, kvalitatívny skok vpred. A <clears throat> hovoríme tu o stálom mechanizme, ktorý nemá za cieľ zasahovať s cieľom obmedziť škody Nede tu o obmedzenie škôd, ale o prevenciu škôd, čiže musíme zasiahnuť skôr, skôr ako samotný problém e, sa prejaví. Možno, že sú existujú aj iné mechanizmy, ale ja si myslím, že tento dôraz na nezávislosť a nestrannosť hodnotenia je dôležitá. Nehovoríme tu tak o odborníkoch, ktorí sú mimo politického života. A hovoríme tu aj o občanoch, ktorí nám môžu pomôcť zaručiť nestrannosť tohto hodnotenia či názoru. A dúfam, že sa nám podarí prekonať ťažkosti, ktoré majú inštitúcie a nakoniec samotné inštitúcie budú takisto predmetom kontroly. A tam, kde inštitúciám chýbajú parametre a ukazovatele tohto typu, je dôležité, aby napriek tomu boli inštitúcie takisto predmetom kontrolných a monitorovacích správ alebo správ o dohľade. Ak dovolíte osobné vyhlásenie ohľadom spoločných hodnôt, e, ospravedlňujem sa, že som sa dnes ráno nemohla zúčastniť tých spoločných raňajok, ale samozrejme takéto hodnoty musia byť zadefinované a uvedené v zmluvách. Ale spoločné hodnoty to je pojem, ktorý vedie k rôznemu porozumeniu podľa toho, odkiaľ ste, aké máte tradície, tak e, ak si subjektívne interpretujete to, čo sa nazýva spoločné hodnoty. Ja by som skôr hovorila o právnom základe únie. Myslím si, že na tom stavia aj e, správa Sofie a to je to, čo máme spoločné v únii základná legislatíva nie je subjektívna. Základná legislatíva, e, v podstate to sú texty zmluv, ktoré nie sú predmetom diskusie, kto je za, kto je proti. Jednoducho sú napísané, sú konkrétne články zmluvy, ktoré sú súčasťou aj charty základných ľudských práv, ktorá má takú istú hodnotu ako zmluvy a Kolegovia, ktorí hovorili o tom, že o akom modeli hovoríme, to nie je otázka. Odvolávať by sme sa mali na konkrétne články zmluvy a chaty základných ľudských práv. Čím viac o tom diskutujeme, tým viac môžeme veci objasniť a mať e, vo veciach jasnejšie. A takýmto spôsobom sa pravdepodobne naše názory zblížia. Vrátanie komisie. Myslím si, že komisia má priveľa pochopností o tomto mechanizme. Je to mechanizmus EÚ. Nie je to jeden z mnohých mechanizmov. Ďalej, pán Mikováš z Polska. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni. Som veľmi rád a som poctený z toho, že sa môžem zúčastniť tohto veľmi dôležitého zasadnutia. Ja tu zastupujem Senát Polskej republiky, konkrétne Výbor pre ľudské práva, právny štát a petičný výbor. Tento výbor je po ústavnom výbore najčastejšie prítomný na zasadnutiach rôznych mimovládnych organizácií, najviac komunikujeme s občanmi. Každý má právo sa na nás obrátiť, pokiaľ ide o otázky, ktoré sa riešia, ktoré sa týkajú prejednávaných zákonov a tak ďalej. Sme založení na dialógu, dialóg je veľmi dôležitý, dialóg, ktorý sa týka demokratických zásad právneho štátu a ľudských práv to je dialog, ktorý sa môže realizovať iba na úrovni medzi zvrchovanými štátmi, ktoré si budú nestranne vymieňať skúsenosti. Ja zastávam ten názor, že ak tu budeme mať určité vmiešavanie sa európskych inštitúcií do vnútorných záležitostí členských štátov a ak toto zájde príliš ďaleko, tak to bude podkopávať dôveru v Európsku úniu, ktorá klesá. A nie je tomu naopak. Takisto si myslím, že vzájomná dôvera medzi členskými štátmi je kľúčová. Táto dôvera je kľúčová a musí sa prejavovať, že sa budú dodržiavať a rešpektovať e, princípy demokraticky zvolených vlád. Ten dialog s komisiou je dôležitý, to som už povedal. My sme za pokračovanie tohto dialógu, ale musí byť objektívny a vychádzať z princípov, ktoré tu boli spomenuté. Ďakujem pekne, pán Azobali z Litvy. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcel by som sa podeliť o pár postrehov, keď sa pozrieme na tento dokument. Ja by som sa chcel vyjadriť konkrétne k článku 8, to je ten expertný panel. Zdalo by sa, že na prvý pohľad že interpretácia hodnot a tých základných princípov Európskej únie by mala byť v rukách právnikov a Martin Luther vo svojich poznámkach popísal právnikov nie veľmi pekným spôsobom, ale to je už história. V zozname expertov nevidím žiadnych predstaviteľov iných profesí a všetko sa týka iba práva a je Európska únia skutočne založená iba na práve? Sú iba právnici kvalifikovaní kvalifikovať naše hodnoty? O tom mám pochybnosti. Ďalej dodržiavam, a teda vážim si u OSN, Organizáciu spojených národov, takisto aj ďalšie organizácie ako OECD, to sú veľmi dobré medzinárodné organizácie, ale čo tieto organizácie majú spoločne so záväzkami členských štátov? Áno, sme členmi týchto organizácií, ale OSCE napríklad, kto môže rozhodnúť, alebo kto rozhodne, že ktorý expert pôjde do expertného panelu generálneho tajomníka alebo predsedníctva. A to isté sa týka aj e, OSN. Kto bude robiť rozhodnutia, generálny tajomník alebo niekto iný? Každá organizácia má svoju vlastnú prácu, ale nepotrebujú to nesúvisí s tými záväzkami členských štátov. Ale členské štáty majú záväzky voči týmto organizáciám a ak nesplnia tieto záväzky, tak potom tieto organizácie môžu urobiť nejaké kroky. Nehovorme teraz o vzťahu medzi medzi národnými parlamentami a európskymi parlamentami. Národné parlamenty môžu predložiť iba jedného kandidáta a to popíše potom aj profesné kvalifikácie kandidátov. A môžeme sa pozrieť aj na to, čo robí Európska únia. Tam nie sú žiadne kritéria ohľadne toho, že kto bude reprezentovať Európsky parlament. Zdá sa mi, že tento návrh zachádza úplne na hranu právomoci európskych pra- po- politikov, ktorí môžu robiť rozhodnutia. Chcú externalizovať rozhodovací proces na tzv. nezávislé organizácie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Myslím si, že na konci tejto diskusie budem musieť poskytnúť objasnenie ohľadne úlohy expertného panela a štatúte týchto návrhov, pretože vidím, že sú tu určité nedorozumenia. Pani von Storch? Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Povedali ste, že s článkom 2 v úvod v úvode ste povedali, že tam sú definované hodnoty a teraz ich chcete prostredníctvom tých mechanizmov presadzovať. Tento mechanizmus sa tu odmieta hovoríte, že treba presadzovať hodnoty a zároveň ste povedali, že tieto hodnoty musíme definovať, pretože my pod tým rozumieme viaceré veci a to je presne tak. Vy úplne iné si predstavujete pod spravodlivosťou ako ja, alebo niektorí ostatní predstavitelia, to veľa predstaviteľov. Pre vás napríklad potrat je ľudské právo, pre iných je to napríklad zabitie ľudí ja teraz nenapadám vaše stanovisko, ale to, čo vy ako ľudské právo definujete, to je pre niekoho iného niečo úplne iné, čo oni odmietajú. A teraz chcete o tomto mechanizme, alebo prostrednícom týchto mechanizmov, vaše hodnoty, tie hodnoty, ktoré vy vnášate do tohoto článku 2, tieto hodnoty teraz chcete v celej Európe, vo všetkých členských štátoch presadzovať, paralelne k tým štruktúram, ktoré máme v jednotlivých Eh, v jednotlivých štátoch. Máme tu Európsky súdny dvor, takisto ak chcete vytvoriť hodnotu ex, panel expertov, aby ste presadzovali tie hodnoty, ktoré nie všet, my zdieľame. Francúzsky kolega už povedal, že dohľad nie je e, zlý, ale je to znak určitého životoschopnosti chcete kontrolovať tie štáty, ktoré nezdielajú vaše hodnoty a potom poviete, že kontrola nie je zlá, ale že to je iba nejaký prejav života schopnosti. Ja si myslím, že podľa týchto kritérií je potom Severná Kórea a Rusko veľmi životaschopné štáty. Zamyslite sa nad tým, čo sa udeje, ak vaše hodnoty, a ja nie, nehovorím nič proti vašim hodnotám, hovorím vaše hodnoty, personalizujem ich, oslovujem tým vlastne aj veľkú väčšinu v Európskom parlamente, tu sa zdieľajú vaše hodnoty. Hovorí sa, že tradičné manželstvo je hrozbou, a že to je podradené. To sú vaše hodnoty, ktoré sa prostredníctvom vás prostredkovajú, podporuje to väčšina tu v parlamente, ale takisto aj zo strany viacerých európskych štátov nie sú zdieľané a tieto hodnoty chcete pretláčať. A potom je to otázka, či je vôbec otázka možná. Nemyslíte si, že jednoducho vytláčate e, členské štáty z Európskej únie iba preto, že nezdieľajú tieto hodnoty? Pani von Storch, sú tu viaceré názory, ktorými ja nemôžem súhlasiť a ktoré odmietam. A tá karikatúra, ktorú vlastne robíte z tohoto, áno, tá správa bola podporená zo strany väčšiny parlamentu, ja rešpektujem to, že je tu aj menšina parlamentu, ale porovnávať to so Sovietským zväzom alebo so Severnou Koreou, ja si myslím, že to zachádza príliš ďaleko. Pán Mulder za Holandsko, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Budem hovoriť po holandsky. Teším sa, že som tu s vami a teším sa aj na to, že sú tu kolegovia z Maďarska a Polska, pretože môžeme hovoriť vlastne o dôveryhodnosti týchto inštitúcií. Obrátim sa teraz konkrétne na kolegov z Maďarska a Polska, pretože už to tu vyjadril ten problém. Napríklad v Holandsku sa šíri v niektorých kruhoch euroskepca. Ľudia hovoria, že rozšírenie Európskej únie bolo príliš rýchle, je tam príliš veľa krajín a nezdieľajú sa európske hodnoty a potom sa pýtajú ľudia, že s ktorými vlastne ľuďmi my sedíme v Európskej únii za jedným stolom, pretože nemajú tie isté hodnoty, nezdieľajú to. Ja si myslím, že e, napríklad dostali sme aj list ohľadne situácie v Polsku a naša sudkynia povedala, že to dobre nevyzerá, pokiaľ ide o justičný systém v, Rusku, v Polsku a Chcel by som sa teraz spýtať kolegov, že ako nám to chcete vysvetliť, ako to ja mám vysvetliť našim voličom, pretože aj oni sú euroskeptickí, ako ja mám vysvetliť našim voličom, že to, čo sa deje v Polsku, e, nie je dobré, ako sa to dá zlepšiť. Skutočne mi ma zaujímala odpoveď zo strany Polska, aby som to mojim voličom mohol vysvetliť. Ďakujem pekne. Teraz ešte tri vstupy v tomto prvom paneli a potom sa vrátime k pánovi Hamplovi, pánovi Moriovi a urobíme nejaké záverečné vyjadrenie. Takže ešte dvaja sú prihlásení z národných parlamentov. Prvý pán Bodry z Luxemburska, nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, už to tu bolo povedané, ide o dobrú iniciatívu, ktorú ste podporili, pretože vážim si hlavne to, že sú tu otázky demokracie, základných práv a základných práv, to je veľmi dôležité, nemôžeme to nehať iba na vlády jednotlivých štátov, preto je kľúčové, aby národné parlamenty samozrejme boli zaangažované, aby tu bol permanentný dialog medzi jednotlivými predstaviteľmi jednotlivých národných parlamentov a Európskym parlamentom. Avšak vidíme tu už prvé reakcie. Myslím si, tá formalizácia takéhoto dialogu prostredníctvom medzinárodnej dohody predstaví určitý záverečný bod procesu a nemôže to byť východisko. Vidíme, že je tu veľké, veľký odpor aj v tejto miestnosti a nájdeme to pravdepodobne aj na úrovni Rady ministrov, takýto odpor. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa nesústredili príliš na spúšťanie nejakého formálneho rámca, ktorý nie vždy skutočne prinesie tú žiadanú pridanú hodnotu alebo očakávanú hodnotu. Ja som členom konferencie ohľadne článku 13 a treba povedať, že sme hovorili dve roky, dva roky ohľadne pravidel fungovania tohto združenia národných parlamentov a nakoniec sme videli, že sme sa nedostali nikam. Takže je veľmi dôležité, aby sme sa stretávali pravidelne, aby sme mali konkrétny program, konkrétne témy a v tomto štádiu sa nemôžeme sústrediť tak veľmi na nejaké spúšťanie formálneho rámca, ktorý, ako vidíme, ten proces by bol veľmi komplikovaný, pretože to je veľký odpor voči takejto iniciatíve. Avšak zároveň by som chcel upramiť vašu pozornosť na to, aby sme sa vyhli nejakému zdvojnásobňovaniu, paralelizmu, pokiaľ ide o také inštitúcie ako napríklad GRECO, Európska rada alebo komisia z Benátok spustil sa tu napríklad monitoring ohľadne verejnej správy vecí verejných. Nemôžeme sa uberať cestou, kde budeme mať veľa mechanizmov, s ktorými sa v ktorých sa stratíme. Každý sa špecializuje na svoje vlastné témy a mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sa tu veci zdvojovali. A posledná vec, aby som reagoval na to, čo podala pani Štorš. Ja si myslím, že hodnoty európske sú jasne ukotvené v texte, sú ukotvené aj v charte základných práv a takisto v ďalších medzinárodných textoch, ktoré musia dodržiavať všetci a nikto ich nemôže spochybňovať. Ďakujem. Ďakujem pekne a ešte pani Vitani z Maďarska. Köszönöm a szót, elnök asszony. Engedje meg, hogy a... Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcel by som vám prezentovať stanovisko Maďarska, ak mi to umožníte a dovolíte my si myslíme, že právny štát je spoločnou hodnotou, ktorú musíme chrániť a stieľať, ale kontroly takýchto právnych štátov sa musia diať iba na základe záverov a rady z roku 2014, berúc do úvahy niektoré základné e, práva. Európsk- e, Maďarsko je pripravené na dialog, ktorý sa bude venovať týmto témam Treba postupovať objektívne, nediskriminačne, treba brať do úvahy rovnosť členských štátov a treba v rámci tejto diskusie pristupovať neutrálne k tomuto problému. Všetky otázky, ktoré by išli nad rámec toho, čo som povedal, sú neakceptovateľné pre Maďarsko a podľa nás treba túto procedúru realizovať na základe záverov Rady z roku 2014 a takisto sa treba vyhnúť tým témam, ktoré rozdeľujú. Treba takisto povedať, že musíme sa vyhnúť na základe záverov rady nejaké zdvojnásobňovania tých mechanizmov a preto je Maďarsko proti uzneseniu, ktoré bolo prijaté 25. oktobra 2016 na základe odporúčania komisie vytvorenia mechanizmu Európskej únie, ktorý sa tu spomína. Maďarsko od e, začiatku tejto diskusie, pokiaľ ide o tento mechanizmus, sa vyjadrilo, Máme určité nástroje k dispozícii, ktoré nám umožňujú dodržiavať právny štát. Mechanizmus právneho štátu nie je založený na nejakom právnom základe a nemôže to byť nič iné ako nejaký nástroj, ktorý bude vytvárať nátlak na členské štáty, pokiaľ ide o vnútorné záležitosti a zvrchovanosť štáta. Maďarsko vždy bolo otvorené vo všetkých tých problémoch, ktoré tu boli spomenuté a vždy sme boli pripravení na to, aby sme tu mali dialog, ktorý bude otvorený na to, aby sme hľadali riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja som uviedla, že tu máme štyroch, ešte pán Vogt. Yes, there you are. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem citovať hneď na začiatok vás, pretože ste povedali, že výsledok vašich spoločných ráňajok bolo to, že potrebujete mechanizmy, ktoré by podporili dodržiavanie základných práv. Súhlasím s vami, ale otázka je za A aké mechanizmy to majú byť, ako to bude fungovať, ak v tejto Európe základné práva nie sú rovnaké pre všetkých, alebo neplatia pre všetkých. A pán Hampe pravdepodobne sa snažil to povedať veľmi presne, keď hovoril o téme odpolitizovania, snažil sa o tom hovoriť, uviedol príklad, že keď lekár operuje, tak je úplne jedno, či pacient je lavák alebo pravák. V podstate e, treba povedať, že pri dodržiavaní práv je jedno, či niekto je lavák alebo pravák, alebo lavičiar alebo pravičiar. V mojej krajine svojho času to bolo tak, keď som bol predsedom NPD. Vyzeralo to tak, že v Nodransku, Westfálsku jeden kandidát mal problém, že lekár sa odmietol, odmietol ošetriť jeho deti, pretože povedali, že ich otec kandiduje za NPD a NPD nie je zakázaná strana a súd potom rozhodol, pretože mal dodržať Hipokratovú prísahu v prípade núdzovej, núdzovej situácie, by to bolo v poriadku, a a tá situácia vlastne môže viesť k nejakému chaosu. A ak sa pozrieme na ochranu základných hodnot, a to má byť naša úloha, tak skutočne Napríklad v Nemecku sme tu mali najväčší politický proces povojnovej histórie, viacerí si to neuvedomili, stále 60 miliónov, 26 tu bolo obžalovaných, 75 e, právnikov odhadli to na 60 miliónov, obvinili týchto ľudí iba podľa na základe ich zmýšľania a po troch rokoch, po veľkom množstve dní súdneho procesu sa tento proces zastavil, pretože sudca išiel do penzie. Takže keď sa zistilo, že vlastne bolo treba prepustiť týchto patriotov, tak sa ten proces vlastne tak dlho predlžoval, aby sa v podstate nakoniec znemožnilo prijať rozsudok, kde by ich museli oslobodiť. A teraz vlastne prokuratúra požiadala o predloženie tohto procesu. Či to znamená, 3,5 roka trval proces, ktorý každý týždeň od útorka do štvrtka sa konal a všetci tí ľudia, ktorí tam boli, prišli o svoju prácu, boli v vyšetrovacej väzbe, pretože museli, e, boli tam vlastne od útorka do štvrtka a Pred pár týždňami môj kamarát, 81-ročný, bol vydaný z Maďarska do Nemecka a musí eh, trpieť len preto, že mnohí inak zmýšľajúci eh, v Nemecku, Grécku, na Slovensku prichádzajú o existenciu kvôli, kvôli svojej politickej orientácii nedávno. Sudca AFD a nebudem hovoriť už o tých eh, policajtoch a vojakoch, ktorí prišli o prácu, pretože sú patrioti. Prosím, e, všetkých musíme posudzovať rovnako. Ďakujem pekne. Teraz pani van Ezel z Holandska, nech sa páči. Bedankt, voorzitter. Uh, ik zal spreken in het Nederlands, als dat kan. Ďakujem pekne. Ja budem pokračovať po holandsky. Ja ďakujem v prvom rade za pozvanie ja zastupujem holandský senát. Je dôležité, aby štáty Európskej únie mm, vlastné európske, vlastné zákony, európske zákony a medzinárodné zákony a právo rešpektovali. Očakávajú to občania, my to tiež očakávame od občanov. No a ja mám otázku na panel, prečo a Máme európsky mechanizmus, eh, ktorý eh, skúma, či sa rešpektujú, alebo nemáme mechanizmus, eh, ktorý by monitoroval dodržiavanie predpisov členských štátov. To by bola dobrá úloha a ja by som to želal o to viacej, pretože mi nie je celkom jasné, podľa akých kritérií by sa to malo skúmať. Keď ide o právny štát a základné práva, rada by som vedela, kto určuje, čo máme pod tým rozumieť, pretože očividne tieto hodnoty nie sú dostatočne definované. Mňa by zaujímala vaša reakcia. Ďakujem pekne. Tým sa dostávame späť k panelu. Pán Hampl, chcete ako prvý sa vyjadriť? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že to bola veľmi zaujímavá, plodná diskusia. Možno sa budem snažiť zhrnúť moje dojmy toho, čo som pochopil z jednotlivých príspevkov. Opätovne toto ilustruje, že dialog je veľmi užitočný. Viacerí ľudia vedeli, že dialog je veľmi dôležitý. Tlak už nie je taký dobrý. No a Hm, tu porovnávala situácia v rôznych krajinách. No a ďalšia vec, myslím, že tento mechanizmus, čo sa týka účinkov dopadov, tak bude hlavne o demokracii a právnom štáte. Otázka základných ľudských práv. Myslím, že je veľmi dobré pokrytá radou, teda do Európskej únie a súdom pre ľudské práva. Takže túto časť máme relatívne dobrú vykrytú, hlavne čo sa týka individuálnych prípadov. Samozrejme aspekty zavádzania veci do národnej legislatívy, ktoré sú všeobecne proti nejakým základným právam, to už je niečo iné. A tretia pripomienka Tretie zistenie. Dôležité v tomto prípade sú hodnoty. Veľa sa hovorilo o hodnotách. Meníme základný zoznam základných hodnot na začiatku dohody o fungovaní EU. Ehm, komplexnejší obsah opis hodnot, kde sa v charte zákonných práv, no ale to, že hodnoty sú veľmi dôležité a dohoda o hodnotách je niekedy náročná. No a kvôli tomu akékoľvek mechanizmy, ktoré sa dnes navrhujú, by sa mali zaoberať procesmi, mechanizmami a obsahom toho, sa tu deje. No a možno to nebude úplne to oddeliť, ale v zásade by to malo byť hlavne o kontrole procesov. No, posledná pripomienka, neviem. Času ma, no, samozrejme, času nie je nikdy dosť, ale posledná pripomienka. Viacerí ľudia hovorili o tom, že Dialóg je veľmi pekná vec, ale musíme dodržiavať to, na čom sme sa dohodli. A myslím, že to nie je obmedzené na túto jednu vec, je to jeden zo všeobecných problémov EÚ. A to je v podstate tá implementácia rozhodnutí. Takže právny štát, zásady právneho štátu na úrovni EÚ to je trochu problém a musíme sa na to zameriavať. To hovorím ako niekto, kto je z krajiny, ktorá momentálne eh, proti ktorej momentálne sa vedie konanie o porušení zmluvy za to, že neplníme eh, niektoré povinnosti. Ale u nás sa hovorí o tom, že v každom prípade sú aj iné eh, krajiny, ktoré neplnia iné časti európskeho práva a proti ňu sa nevedie takéto konanie. Myslím, že tým by sme sa mohli zaoberať. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Morio, Morilo, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja začnem po francúzsky, pretože by som povedal pár všeobecných pripomienok a reagovať na to, čo povedala pani Levovi som a zástupca francúzského senátu. Treba povedať, že základné práva sú rovnako dôležité, alebo sú ako dôležité ako zákony sú súčasťou práva ústavy. Ja si myslím, že eh, všetci v tejto sále si myslia, že význam dialogu bol stanovený, ale otázka rešpektovania základných práv, otázka to, ako zaistíte účinné mechanizmu eh, na rešpektovanie právneho štátu, tak vieme, že sú tu rôzne prístupy právne aky, či, či občania si uvedomujú, aké majú práva a povinnosti. A po tretie, aplikácia, no a prvá vec naše aký a v otázkach základných práv, bolo povedané, <laughs> sú výborné. Ja myslím, že problém, ktorom hovoril pán Filip, zástupca Portugalska, je prejsť od princípov do praxe. Ja sa budem sústredím ďalšie otázky. Prvá sa týka ehm, vedomosti našich občanov. A kolega z Holandska k tomu veľmi dobre vyjadril. Samozrejme, my musíme zlepšiť kapacitu pre našich občanov, aby boli aktéri pri rešpektovaní ľudských ehm, a základných práv, boli protagonisti. Hmm, my teraz ako my sa snažíme na komisii nájsť na to adekvátne nástroje. Máme zaujímavý, zaujímavý projekt Charter Click. Ehm, bude to fungovať v októbri a všetkým občanom pomocou jednoduché aplikácie umožní rozpoznať ich práva, ako ich aplikovať na európskej úrovni. Na portáli e-justice plný prístup ehm, všetkým možnostiam pýtať sa na práva konkrétnou formou, akákoľvek MVOčka alebo občan, mohli byť tiež budúcu jeseň požiadať európske inštitúcie, Európsky parlament, ombudsman a tak ďalej a tak ďalej. A je, e, je to veľmi komplikované v každom živote, na no neposlednom rade, čo sa týka aplikácie. Ja som len štátny úradník, ale musím povedať, že nesúhlasím s názorom, že komisia prekračuje svoje kompetencie a zasahujú do vnútorných záležitosti. Ja by som chcel len citovať ja podpredseda Timmermansa, tom, čo sa týka cenej situácie a hovorím, že komisia nechce a nezamýšľa sa zaoberať a zmiešať do politické debaty v Polsku, politické otázky v Polsku sú záležitosťou politikov v Polsku a nie Európskej komisie. My máme brániť právny štát v súlade s našimi zodpovednostiami vyplývajúcimi zo zmluv. A tak to je. Náš rámec právneho štátu pre nás publikácie našich kompetencií článok 7, čo dá kompetencii, ktoré dá na článok 7. No a na rade v Bruseli v máji veľká väčšina štátov chcela pokračovať v dialogu s polskou vládou, aby sa obnovila dôvera dodržanie princípu právneho štátu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a nekritizujem Európsku komisiu za to, že prekračuje svoje právomoci a ju kritizujem za to, že ich plne nevyužíva. Nevyužíva v plnej miere svoje práva. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja na záver uvediem pár pripomienok. No, myslím, že je to pár nedorozumení o tom, čo navrhuje Európsky parlament. Dúfam, že jednu odstraním otázka, ktorú položili mnohí z vás, v tom, že kto stanoví štandardy, kto zadefinuje normy, či nám budú vnútené, panel nezávislých expertov, ľuďmi, ktorí nemajú demokratickú legitimitu alebo politickú legitimitu. Nie. Odpoved na to je veľmi jasné nie. Poprvé, jeho štandard už existuje, už boli zadefinované eh, v európskych, eh, európskom práve. Rada Európy zadefinovala, čiže mnoho štandardov už existuje. A zaujímavé je, že táto celá diskusia vznikla z tej kodanskej dilemy. To znamená, že už máme zadefinované štandardy v kontexte kodanských kritérií a tie štandardy používame na hodnotenie toho, či nejaká kandidátska krajina že vstúpi do Európskej únie, čiže nezačíname od nuly, už máme isté normy. Ale toto je o tom, ako ich aplikovať, keď krajina bude členom Európskej únie. To je dôležitá otázka. Po druhé, už máme veľa mechanizmov, ktoré vychádzajú zo štandardov, ako hodnotia sa tabulka alebo monitor mediálnej pluralizmu. Neobjavujeme niečo iné. A po tretie, to je dôležitý element z hľadiska ďalšieho definovania štandardov. To je, to je spoločná aktivita o tom, je to návrh Európskeho parlamentu. O tom je dnešné stretnutie ide o našu prácu na štandardoch a definovaní noriem a hodnot. Aby som to veľmi jasne povedala aj na adresu pani von Štorch, to znamená, že každý sa zúčastní v diskusie všetky hlasy budú vypočuté vrátanie toho vášho. Ja poznám vaše názory. Ja neznamená to, a, tam, a v tom budete asi so súhlasiť, neznamená to, že všetko je relatívne. Niektoré veci sú stanovené v zmluvách a, a máme isté základné chápenie. Každý je rovný pred zákonom. Nemôže byť eh, diskriminácia kvôli pohľaviu, národnosti, eh, vierovýznaniu a tak ďalej. O týchto veciach sa rokovať nedá. Ale ako definujete detaily, ako ich implementujete, tak to je vec, na ktoré musíme spoločne ďalej pracovať. Otázka, ako zapojiť občanov. My si prečítate návrh Európskeho parlamentu, tak eh, existuje, občania aj zástupcov majú veľmi dôležitú úlohu tak z hľadiska volených zástupcov v parlamente, ale tiež občianská spoločnosť. No a my, na to, aby sme vám vysvetlili, ako vznikol návrh parlamentu, tak e, uskutočnila sa veľmi dlhá séria konzultácií so všet... rôznymi zástupcami MVOčiek, cirkvi, sociálnych partnerov, predstaviteľov súdnictva, médií. Konzultácie boli skutočne veľmi komplexné, každý mohol prispieť. A tak sme dospeli k tomuto návrhu. No a jasné, že ak budeme tomu ďalej spoločne venovať, tak to je prístup, ktorý ja hm, presadzujem. A ešte posledné nedorozumenie, ktoré však eh, pomerne časté a trávame sa aj na, s tým aj na komisii, a to je, že členské štáty sú proti. To nie je pravda. Je vynimočné, že Európsky parlament v tejto veci užšie spolupracuje s radou a vládami členských štátov ako s komisiou. V tomto prípade to je skutočne výnimočná situácia, ale som presvedčená, že sa nám to podarí prekonať, pretože rada tiež aj členské štáty jasne majú záujem o hľadanie mechanizmu, ktorý umožní aj rade hovoriť o tejto, týchto otázkach detaľnejšie a tiež konkrétnejšie. Že teraz sa vedú diskusie, ktoré sú veľmi všeobecné, nie sú veľmi uspokojivé, alebo skutočne sa e, diskusia v jednom konkrétnom členskom štáte, ktorá je zvláštna, pretože to vyzerá ako keby jeden členský štát alebo na jeden členský štát sa ukazoval prstom, aj keď problémy sú vo viacerých. No a môj návrh a na podnetie pán Paraskopulos povedal, že by sme potrebovali nejaký stály výbor. Ja by som to spojila s návrhom, ktorý predloží Európsky parlament, aby sme požiadali všetky národné parlamenty, aby vymenovali spravodajcov. A ak sa nám podarí spojiť tieto dva návrhy, tak si viem predstaviť, že by sme mohli mať jedného predstaviteľa z parlamentu z každého členského štátu, čiže by bolo 28 plus Európsky parlament a budeme si to urobiť taký nejaký polostály výbor a ďalej sa zaoberať návrhmi, ktoré predložil Európsky parlament, pretože to sú návrhy. Sú to návrhy, nie sú to zákony, nebudú nikomu vnúcované. Je to náš príspevok do diskusie, ale nás by veľmi zaujímalo, aby ten proces postupoval ďalej spolu s zástupcami národných parlamentov. Takže by som chcel požiadať každého z vás, aby ste doma v národných parlamentoch navrhli vymenovanie ako spravodajcu a o pár mesiacov stretneme na základe, niekto to už povedal, myslím, že pán Bodary povedal, že musíme sa stretávať pravidelnejšie na základe veľmi presnej, presne definovaného programu. Takže to je návrh, ktorý ja teraz predložím. Budete mať čas sa zamyslieť sa nad tým. Vrátime sa k tomu písomne. Tým sme ukončili naše, našu prvú časť. Ďakujem našim panelistom a aj vám za vaše príspevky. A teraz sa dostávame k druhému panelu. Musím si nájsť teraz svoje poznámky a dokumenty. Ale no, v každom prípade viem, že príde pán Frank Engel, ktorého by som chcela pozvať, aby prišiel sem za predsednícky stôl. Nemám program. Voilà. Yes, so I'm inviting onto the podium Mr. Frank Engel, Mrs. Diaz Abad. Takže pán Frank Engel, pani Diaz Abad, pán Krabic z komisie a pán Bodry. Prosím, zasadnite sa za predsednícky stôl. Yes, please. OK. No dobré. Ja už nebudem nejak veľmi dlho rozprávať a okamžite predstavím našich rečníkov aj bez našich dokumentov pred mnou po mojej pravici. Ten začne pán Frank Engel, kolega za EPP, ktorý bol tieňovým spravodajcom pre správu o paket DRF a ktorý je teraz spravodajcom pre výročnú správu o základných právach. Pani Diasa Abate je prezidentkou Európskej siete rád pre súdnictvo. Moje pravici je pán Krebit z komisie, ktorý je pravou rukou pána Timmermansa, čo sa týka právneho štátu, základných práv. A mojej pravici je pán Bodry z Luxemburska no, z poslaneckej snemovne. Je to predseda výboru pre ústavnoprávne a inštitucionálne otázky. No, takže v tomto poradí a môžete hovoriť každý maximálne 10 minút pán Engel máte slovo. Thank you, Sophie. Ďakujem pekne, Sophie. Ako Luxemburčan vždy mám problém vybrať si, ktorým jazykom budem hovoriť v Európskom parlamente, pretože ich vieme niekoľko. Ale náš rodný jazyk nie je oficiálnym jazykom, takže si musíme vybrať z tých existujúcich a ja som si zatiaľ vybral angličtinu, ale um, uvidím. Každý si môže vybrať. Takže chcel som načetnúť asi o čom budeme hovoriť najbližšej správe o základných ľudských právach v Európskom parlamente a môžem vám povedať, že e, jedine, že by ma kolegovia zastavili, alebo tieňoví správdajcovia zastavili v tej, tomto parlamente, chcel by som, aby to bola správa o správe a riadení governance report tento rok. A to z dvoch dôvodov, pretože iné otázky ako otázky správy a riadenia sa stále riešia cez mnohé ďalšie texty. To sú témy, ktoré súvisia so starnúcim obyvateľstvom, s deťmi, s menšinami, ľuďmi s postihnutím, ďalšie kategórie ďalšími javmi. Ale toto všetko je viac menej tak či onak pokryté, tak či onak o tom hovoríme. A podľa mňa na tomto kontinente máme problém so správou riedením a ak ho ešte nemáme ako problém, určite ho so skoro budeme mať. E, je to posilnené dvoma javmi. Na jednej strane, a zaznelo to už dnes ráno opäť, Mm, nechcem nikoho, nikoho sa dotknúť, než to poviem, ale logika správy a riadenia, ktorá dnes funguje ako v Maďarsku a Polsku, je evidentne nie logikou správy a riadenia, ktorá by mala byť v Európskej únie, poviem to jasno. Momentálne máme dva členské štáty a môže ich byť viac v budúcnosti, ktoré keď sa chceli snažiť členmi Európskej únie. Keby sa snažili to teraz, tak jednoducho by sme ich neprijali. Jednoducho by to neprešlo. Neboli by prijatí za členov únie a to je vec, ktorú nemôžeme sa tváriť, že neexistuje a tváriť sa, ako keby sme o, riešili veci, ktoré sú najlepšie v rukách e, štátnej správy. Tieto štáty pred niekoľkými rokmi sa dohodli, že vstúpia do únie a pri dodržaní určitých pravidel. Spravili to a to dobrovoľne. A ja som tak vždy mierne nahnevaný, keď nás porovnávajú s Jugosláviou či so Sovietským zväzom. A v končnom dôsledku Sovietský zväz sa nikdy nikoho nepýtal, ako chcú, aby sa s nimi zaobchádzalo, keď boli nútene stiahnutí do niečoho. U nás to tak nie je. Európskej únie nikdy niekto bol prijatý na silu. Každý to robil dobrovoľne. Je tu, je tu systém z pravidel správy riadenia a usmerení sú to v zmluvách a sú to podmienky eh, členstva v EU a je to ohrozené viacer, na viacerých miestach. Čiže nejde iba o Polsko a Maďarsko, je to horšie ako toto, pretože táto pociťovaná hrozba terorizmus, bezpečnosť a všetky tie ďalšie témy, ktoré s tým súvisia, takmer každý momentálne v Únii sa ako si spúšťa na cestu tendenčne nebezpečných spôsobov riadenia štátu. Ja nemôžem jednoducho nespomenúť také javy v tomto kontexte ako už takmer nekonečný stav pohotovosti vo Francúzsku. Ja neviem, či potrebujete stav pohotovosti, aby ste riešili hrozbu, ktorou sa jednoducho musíme naučiť žiť. Ale viem, že aj v iných štátoch, vrátane mojej, sú ľudia, ktorí chcú spraviť zo stavu pohotovosti odpoveďou na otázky bezpečnosti, ktoré riešime. E, stav vynimo... V podstate tento núdzový stav, alebo takmer výnimočný stav, nie je odpovedou na e, problémy. A preto tí, ktorí riešia hrozby, majú mať prostriedky, aby mohli efektívne tie hrozby riešiť, ale vládnime naďalej, tak ako by sme vládli predtým, keby neboli tieto javy. Takže to sú javy, ktoré musíme riešiť a som osobne presvedčený o tom, že nadviažeme na správu, ktorú sme schválili o mechanizmu dohľadu na dodržiavaním ľudských práv a takisto v súlade s neustálým prejavom Európskeho parlamentu, a, ktorý sa obracia na vlády, aby vládli európskym spôsobom. A pre mňa je najdôležitejšie to, aby sme spolu komunikovali aj na tých miestach, kde, a to som povedal na začiatku, kde teraz máme pocit, že vládne trendy nie sú také, aké by mali byť, ale tí, ktorí to robia, tí, ktorí si myslia, že to je úplne normálne, asi majú na to svoje dôvody. A samozrejme, môžeme sa o tom baviť. E, nemám žiadne odpovede hotové, ale môže tu byť nejaká európska, to nemôže byť európska logika správy a riadenia. Môžeme sa na veciach dohodnúť, na tom, čo budeme robiť, na tom, čo nebudeme robiť. A keď sa na tom nevieme dohodnúť, tak potom je problém. Môžeme mať úplne rozdielne názory na tak e, javí ako nezávislosť súdov. Ak sa to použia, zneužije na politické účely, tak už to nebude slúžiť účelu, v rámci ktorého od francúzskej revolúcie sme sa snažili v Európe presadzovať určité princípy. Nie je to náhodou, že nezávislé súdy sú jednou z inštitucionálnych pilierov európskych spoločností, v ktorých žijeme. A vidíme na viacerých miestach sú sklony k zneužitiu eh, súdneho systému na presadzovanie politických cieľov. Súdnictvo podľa mňa nie je na to. A nemyslím si, že eh, tí, ktorí písali o správe o inštitúte dohľadu nad ochranu ľudských práv a tí, ktorí obhajujú a píšu ďalej e, správy o ochrane ľudských práv v Európskom parlamente. Myslím, že my sa na tomto sa zhodneme. Otázka do budúcnosti znie, dokážeme sa dohodnúť medzi všetkými členskými štátmi EU, medzi všetkými vládmi, bez ohľadu na ich politické zafarbenie veľmi rozdielne, dohodneme o tom, ako sa má viesť, riadiť štát krajina Európskej únia, alebo sa nezhodneme. A ak sa nezhodneme názorovo, tak to budeme musieť asi nejako vyriešiť v Únii, a to opakujem a poviem to vlastne to už na záver, ja si nemyslím, že v Únii si môžeme dovoliť mať dva, tri či štyri rôzne prístupy k tomu, aký, akému účelu slúži vláda, parlament a súdy. To nesúvisí so subsidiaritou. Často sa to tvrdí, ale nie, to takto nesúvisí s národnou suverenitou. To súvisí s tým, že od začiatku 50. rokov minulého storočia európske spoločenstva a únie, ktoré sa vyvíjali jedna po druhej, stavali na e, filozofii, že sa zhodneme aj na otázke demokracie a na tom, ako spravovať štát. To je model, na ktorom stojí európske inštitúcie a nemôžeme mať v rámci klubu veľmi, veľmi rozdielne postoje k tejto veci, pretože jednota klubu sa takto ohrozí. Viem, že niektorí akceptujú veľmi radi toto riziko. Viem, že sú tu niektorí, ktorým sa vôbec nepáči existencia Európskeho klubu. To je takisto voľba. Ale jedna vec jednoducho možná nie je. A to hovoríme ja aj ostatní E, už celé roky v súvislosti s situáciou v Maďarsku. Nemôžete ostať v klube a robiť všetko inak ako všetci ostatní v klube. Je samozrejme právo každého európskeho štátu sa rozhodnúť kedykoľvek, že sa zásadne nezhodnú spôsobom, akým sa veci robia v Európskej únie. Ale potom východiskom je Brexit. Jednoducho nie je slušné a nie je možné byť naďalej členom Európskej únie, E, akceptovať miliardy z rozpočtu Európskej únie a zároveň stále kritizovať Európsku úniu. To jednoducho nie je slušné správanie. Jednoducho to sa nerobí. E, daňoví poplatníci v Európe platia za toto bláznostvo a to nie je, čo chcú, za čo chcú platiť európsky občania, ak by o tom vedeli a boli informovaní. Preto si musíme veci jasne povedať. Ak je niekto naozaj presvedčený o tom, že Európska únia je úplne úplne proti tomu, ako oni chcú e, fungovať, tak musia fungovať sami. Európska únia bude robiť veci tak, ako ich Európska únia považuje za vhodné. Ďakujem pekne. Dostávame sa teraz pani Diazabát. Bola tu otázka aj na to, ako stanovuje normy. Myslím si, že Európska sieť e, radcov pre súdnictvo robí E, prieskumy a interné diskusie o normách. Myslím si, že to je veľmi dobrý e, príklad, ako prispieť k tomuto procesu stanovania noriem. Je to priebežný proces a naozaj by som vás chcela pochváliť za vašu prácu. Ďakujem pekne, dámy a páni. Pani predsednička, predovšetkým som chcela povedať, že mi je veľkou cťou, že ste ma pozvali vystúpiť na tomto medziparlamentnom výbore. Ja predstavujem encyklie, ktoré spája národných radcov pre E, súdne a iné autonómne orgány v Európskej únie. E, rady pre súdnictvo zohrajú dôležitú úlohu pri e, stavovaní nezávislosti štátnej moci, oddelenej od výkonnej moci a zákonodárnej moci. Vyvinuli sme normy a vzdelávame súdcov a súdne systémy. Spomeniem len jednu z noriem, konkrétne etická povinnosť súdcov vystupovať, hovoriť, keď sú ohrozené demokracia, základné ľudské práva. Pred dvoma týždňami sme mali e, výročné veľné zhromaždenie v Paríži, kde sme schválili správu za roku 2016-2017 o, nezodpoved- o, o e, zodpovednosti a nezávislosti súdnictva. Tento projekt začal tým, že sme identifikovali ukazovatele toho, čo je nezávislý a zodpovedný súdny systém a chceme ich uplatňovať na všetky systémy spravodlivosti, ktoré fungujú v našich členských štátoch. E, identifikovali sme a, a hodnotili ukazovatele objektívnej a subjektívnej nezávislosti súdov a sudcov a identifikovali sme výzvy nezávislosti súdnictva, ktoré e, ktorými e, sa pasujú všetci, všetky súdy a sudcovia. After mapping the strength... Po zmapovaní silných a slabých stránok sme zorganizovali dialógy a skupiny, kde sa hľadali riešenia na identifikované nedostatky. V projekte sme si vypočuli aj názory sudcov v Európe o tom, ako oni vnímajú svoju vlastnú nezávislosť. V roku 2016 sa robil prieskum medzi sudcami po druhýkrát Vyše 11 700 sudcov z celej Európy sa zúčastnilo tohto prieskumu a prieskum ukazuje, že v priemere sudcovia svoju nezávislosť posudzovali za 8,9 z desiatich a nezávislosť súdov v ich krajinách bola 8,3 v prieskume sa hovoril, ukázali aj ďalšie dôležité veci, ako napríklad sudcovia v Európe vnímajú ich menovanie a e, postup na základe ich schopností a praxe, e, vnímanie e, o tom, že nezávislé súdnictvo nie je adekvátne rešpektované inými štátnymi inštitúciami. V poslednom Eurobarometri Flash v apríle 2017, čo sa týka vnímania verejnosti o nezávislosti súdnictva, zasahovania politikov a vlád, e, sa spomína najčastejšie ako niečo negatívne, e, negatívny pohľad na nezávislosť súdov. Tuto vec je potrebné riešiť a ja som presvedčená o tom, že všetky zložky štátu, všetky tri majú spoločnú zodpovednosť tejto veci. Aby sme pochopili skutočné limity nezávislosti súdnictva, je užitočné uvedomiť si dve, dva známe zavedené princípy E, vyhlásené obským súdnym dvorom. Poprvé, sudcovia by mali byť menovaní na základe svojich zásluh a schopností na ničom inom. A v tejto fáze by som sa chcela obrátiť na vás tu prítomných. Menovanie sudcov je oblasť, kde vy v národných parlamentoch, máte, za ktorú máte špecifickú zodpovednosť. Vo väčšine e, rád členovia rady sú zodpovední za menovanie sudcov a sami sú menovaní parlamentom. INCJ stanovilo minimálne normy, ktoré sa týkajú menovania ne iných členov, ktorí nie sú sudcami, aby sme sa zabránili politizácii e, rád sudcov. Jenči hovoril o tom, že parlamentné orgány menujú členov rád, ktorí nie sú sudcovia a títo členovia by mali takisto byť menovaní transparentným spôsobom na základe vlastných zásluh. Členovia e, súdnych rád, ktorí nie sú sudcami, by mali e, prispieť svojimi zručnosťami, skúsenosťami a, a praxou mimo súdnictva, aby sa zabezpečil hlas občianskej spoločnosti. Títo členovia by nemali byť politici ani osoby, ktoré majú politickú príslušnosť Druhý hlavný princíp, na ktorý chcem upozorniť, sa týka toho, že súdnictvo a súdne rady sa musia zapájať do vzdelávania a implementácie všetkých reforiem súdnictva a súdneho systému. Reformy by sa mali robiť iba po zmysluplných konzultáciách e, súdnic, e, o súdnictve cez rady pre súdnictvo. Ako poslanci zohrávate dôležitú úlohu, e, aby e, ste pripomínali vláde, aby dodržiavala tieto princípy, aby ste nutili a žiadali o spoluprácu súdcov a rád pri každej reforme súdnictva. Výsledky projektu a vývoja situácie za tento rok v Európe svedčia o tom, že e, v Európe zažíva ťažké časti. Rešpektovanie nezávislosti súdnictva je kľúčovým prvkom právneho štátu a vo viacerých členských štátoch je tento princíp spochybnený. ENCE e, má mimoriadne obavy o situácii v Polsku. V januári tohto roku sme dostali oficiálnu požiadavku po e, spoluprácu Polskej rady pre súdnictvo KRS, aby sme poskytli e, poradenstvo k dvom legislatívnym návrhom. Rada ENC je dospela k záveru, že návrh legislatívy by mohol obmedziť nezávislosť súdnictva v Polsku. V apríli rada prijala druhé vyhlásenie, v ktorom opakovala svoje obavy a upozorňovala na to, aby sa chránili a dodržiavali, e, dodržiaval právny štát, že to je zodpovednosť ako súdnictva, tak aj ostatných zložiek štátnej moci. Po tomto vyhlásení viacerí naši členovia a pozorovatelia prijali individuálne vyhlásenia a vyjadrili svoje obavy ohľadom situácie e, súdov v Polsku. A na záver e, v vyhlásení, ktoré bolo prijaté v Paríži, sme zopakovali naše obavy a zdôraznili sme, že kľúčové požiadavky za zachovanie a posilnenie vzájomnej dôvery medzi súdnymi orgánmi v EÚ e, sú základom vzájomného uznania že to je nezávislosť, kvalita, efektívnosť každého súdneho systému a rešpektovanie právneho štátu vo všetkých štátoch. Zároveň by som chcela upozorniť na to, že ENC je jedným, jednou z justičných sietí, ktorá sa uvádza v oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade o novom v rámci EÚ na posilnenie právneho štátu. V tomto zmysle sme boli prizvaní k tomu, aby sme sa v marci zúčastnili stretnutia. Pán Timmermans, podpredseda komisie, nás prizval, aby sme spolu preskúmali situáciu polského súdnictva. A preto podľa mňa zapojenie ENCE do analýzy situácie e, súdneho systému v nejakom členskom štáte má svoju hodnotu, má svoj prínos. A nezávislé súdnictvo je kľúčovým prvkom právneho štátu. A teraz by som rada e, pohovorila o vzťahoch medzi troch, tromi zložkami štátu. Výkonná a zákonodárna moc musia jasne mať jasno v tom, čo znamená súdna nezávislosť a zodpovednosť. ENCE nedávno pripravilo stratégiu na ďalšie obdobie. Jedným z hlavných cieľov, ktoré chce presadzovať, je poskytovanie podpory nezávislosti, zodpovednosti a kvality súdnych systémov v Európe a podporovať pochopenie a rešpektovanie súdnej nezávislosti. Cieľom ENC je, je dosiahnuť okrem iného tieto veci cez iniciáciu dialógu s ostatnými zložkami štátnej moci na tému právneho štátu a úlohu súdnictva v demokratickom štáte, a to ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. ENC je po dnešnom stretnutí nadviaže hneď iniciatívami, ktoré budú viesť zmysluplný, znamená zmysluplný dialog na túto tému. V Paríži prijalo je vyhlásenie o odolnom súdnictve. Sme presvedčení o tom, že je potrebné mať odolné systémy súdov, ktoré obstoja pod vonkajším tlakom a zároveň sa dokážu prispôsobovať na meniace sa potreby spoločnosti. Je dôležité aby súdnictvo malo náležitú štruktúru správy vo forme rád, pre sudcovských rád a aby sudcovské rady podporovali e, všetky súdy, e, na ktoré sa útočí a aby presvedčili výkonnú a zákonodárnu moc E, aby prijali potrebné kroky v týchto veciach. V každom demokratickom štáte je zásadné to, aby jednotlivé úlohy a zodpovednosti každej zložky štátu a moci boli jasne e, pochopené a komunikované len tak môžu fungovať efektívnym a vzájomne rešpektujúcim sa spôsobom. Na záver by som sa chcela vrátiť k téme dnešného rokovania. Som úplne presvedčená o tom, že máme spoločnú zodpovednosť obhajovať demokraciu, právny štát a základné ľudské práva, ak chceme, aby naše spoločnosti prosperovali a aby sa ľudia mali dobre. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Kravic. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rád, že tu môžem predstaviť eh, hodnotia sa tabulku EÚ za 2017 a aj vďaka tomu, že eh, parlament, alebo Európsky parlament nám dal možnosť ďalej rozvíjať túto možnosť. Tento rok je veľmi špecifickým rokom, pretože to je piaty ročník hodnotiace tabulky EÚ. No a je to preto dobrá príležitosť pozrieť sa na niektoré trendy minulých rokov, rozmýšľať eh, nad tým, ako sa zmenili niektoré systémy od zverejnenia prvej hodnotiacej tabulky v roku 2013. Ale je to tiež dobrá príležitosť a zamyslieť sa nad tým, aké ponaučenia môžeme z toho vyvodiť po 5 rokoch eh, rozvoja budovania eh, tohto nástroja. Je to tiež užitočné pre vaše vlastné úvahy, pre možné vaše vlastné mechanizmy pre demokraciu, právny štát. No ja by som chcel pripomenúť, že cieľom hodnotiacej tabulky je každý rok poskytovať komparatívny prehľad nezávislosti, kvality a efektivity národných systémov spravodlivosti. Našim cieľom je podporiť a pomôcť členským štátom zlepšiť efektivitu národných systémov spravodlivosti. Účinné systémy sú dôležité a kľúčové na udržanie právneho štátu, na zaistenie toho, že štáty a občania môžu plnej miere uplatňovať svoje práva na posilnenie vzájomnej dôvery a budovanie priaznivého prostredia. No a zvyšovanie efektivity národných systémov spravodlivosti je jednou z priorít európskeho semestra, európskeho cyklu hospodárskej koordinácie, no a ekonomáce hodnotenie v rámci európskeho semestra. Takže, aké sú hlavné nálezy sa tabulky za rok 2017 a aké sú trendy predstavené v tomto ročníku. No Krátka odpoveď je, že vidíme pokrok, ale súčasne tiež treba povedať, že čelíme e, mnohým výzvam. Najskôr spomeniem pokrok v viacerých členských štátoch, e, ktoré sme identifikovali alebo ktoré v minulosti čelili konkrétnym výzvam, tak e, v niektorých štátoch vidíme, že súdne postupy hlavne pre občianské a obchodné spory, sa výrazne skrátili. Napríklad v roku 2010 najdlhší postup eh, proces trval približne 850 dní, zatiaľ čo v roku 2015 najdlhšie podanie 2017 to bolo už len 550 dní. No a čo sa týka systému súdnictva, tak vidíme, že vnímanie podnikov. Nezávislosti súdnictva sa všeobecne zlepšilo alebo ostalo za ostatných 5 rokov stabilné vo viac ako dvoch tretinách členských štátov. Rovnako je zaujímavé poznamenať, že kvalita systému spravodlivosti ostáva vysokou prioritou v členských štátoch. Viac ako polovice členských štátov ujme a súdnictvo. V roku 2017 tam sa to sústredíme hlavne na to, ako justičné systémy sú prístupné pre občanov, ktorí sú v chudobe. Pokiaľ ide o porovnávanie údajov, tam sa poukazuje na to, že títo občania môžu dostať právnu pomoc, ak sú tu nejaké súdne procesy, ktoré sa týkajú hodnoty väčšie ako 6000 eur. Takže toto je proces, ktorý momentálne máme. A teraz pár slov, pokiaľ ide o výzvy, ktoré máme pred sebou. Pokiaľ ide o rok 2017, vidíme, že e, tu máme problémy, napríklad pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva. Tohto ročná správa, ako to už bolo povedané, že interferencia alebo tlak vlád alebo politikov je hlavným dôvodom pre vnímaný nedostatok nezávislosti justičného systému. Toto je jasná obava a problém. Veľké množstvo členských štátov momentálne realizujú justičné reformy. Každá reforma musí dodržiavať princípy právneho štátu a dodržiavať e, európske štandardy, pokiaľ je nezávislosť súdnictva. My nepodporujeme tieto reformy iba kvôli reformám. My potrebujeme dobré reformy, ktoré skutočne posilňa efektívnosť justičného systému, predovšetkým jeho nezávislosť. Efektívnosť justičného systému takisto je problémom vo väčšine členských štátov, pokiaľ ide o tie prípady, ktoré ešte stále nie sú doriešené, tie ťahnúce sa prípady. Sú to skolo stále tie isté členské štáty, ktoré majú omeškania, pokiaľ ide o súdne procesy. A vidíme v tých tabulkách, že pokiaľ ide o trestné súdy, aj tam sú určité posuny. Pokiaľ ide o členské štáty, kde sú k dispozícii, členské, kde sú k dispozícii údaje, tam, sa, tam vidíme rozdiely, pokiaľ ide o to omeškanie od pol roka do troch rokov. Využívanie informačných technológií je takisto výzvou, Treba lepšie využívať systémy technologické na to, aby sa lepšie informovali občania. A teraz by som chcel povedať pár slov o skúsenosti komisie, pokiaľ ide o vytváranie týchto tabuliek od roku 2013. Prvé, čo sme sa poučili, je poučenie v oblasti kontextualizácie, pokiaľ ide o jednotlivé hodnotenia členských krajín. Táto tabulka pokazuje komparatívny prehľad fungovania národných justičných systémov, avšak zlé výkony, ktoré sme zaznamenali v tých tabulkách, vyžaduje si to častokrát hĺbšiu analýzu dôvodov, prečo takéto výsledky zlé sú. A toto je dôvod, prečo tieto tabulky doplňajú ešte hĺbšie hodnotenia jednotlivých krajín, ktoré sa realizujú na úrovni bilaterálneho dialogu s národnými úradmi a zúčastnenými stranami a to umožňuje e, zasadiť tu, ten problém do kontextu daného štátu a e, berúť do úvahy osobitosti právnych systémov. Toto sú hodnotenia, ktoré sa prezentujú každý rok vo februári a my to nazývame špecifické správy, ktoré sú za krajiny e, prezentované na báze semestrov, napríklad v roku 2017, takéto tabulky 14 štátov obsahujú špecifické informácie o justičných systémoch. Ďalšia e, lekcia, ktorú sme sa poučili, je, že nemôžeme podceňovať komplexnosť e, nájdenia vhodného indikátoru, pokiaľ ide zber údajov. Táto tabulka vychádza z údajov, ktoré pochádzajú z celej palety zdrojov. Kvantitatívne údaje, veľká väčšina z nich sú zabezpečené zo strany e, Rady Európy. To je výbor, ktorý sa venuje práve problematike výkonnosti justície. Ďalšie zdroje sú hlavne teda zo siete justičnej a potom ďalších existujúcich výborov, ktoré máme v Európskej únii. Justičná nezávislosť je dobrým príkladom výzvy, ktorú tu máme, pokiaľ ide o prezentovanie údajov, a to v mene všetkých 28 členských štátov. To vnímanie nezávislosti, tak ako to je v tom dotazníku alebo v tom prehľade stanovené, nie sú ďalšie iné identikátory, ktoré by sa týkali napríklad skutočnej miery nezávislosti. Pokiaľ ide o zber údajov z ministerstiev pre spravodlivosť, toto by takisto mohlo možno trochu podkopať dôveryhodnosť týchto údajov, pokiaľ ide o oddelenie právomoci. Preto my s spoluprácou Rady pre justičný systém, takisto aj so sieťou predsedov hlavných súdov, najvyšších súdov členských štátov Európskej únie, vytvárame postupný proces, ktorý má za cieľ prezentovať faktuálnym spôsobom, ako justičný systém je organizovaný na to, aby sme chránili justičnú nezávislosť v špecifických prípadoch. Napríklad je možné transferovať sudcu bez jeho súhlasu? Ak áno, aké sú podmienky na to, aby sa takýto transfer realizoval? Takéto postupy a spolupráca s justičnými sieťami priniesla vynikajúce výsledky a teraz máme prehľad štruktúrálnych záruk justičnej nezávislosti v Európskej únii. Tieto výzva, ktorá v súčasnosti ešte stále je pred nami, je vyhodnotiť efektívnosť bez týchto záruk v praxi. My podporujeme tieto súdne siete, aby sa robili takéto evaluácie a tešíme sa, tak ako to už povedala Nuria Diaz, že Takisto aj Európsky súdny dvor na tom pracuje. Dúfame, že v budúcnosti budeme mať ďalšiu posilnenú spoluprácu a budú výsledky, ktoré budeme môcť prezentovať. Dovolte mi zdôrazniť, že je veľmi ťažké v praxi zbierať takéto údaje z 28 členských štátov. Táto komplexnosť zberu údajov je niekedy zhoršená zo strany inštitucionálnych a politických motívov, pretože niektoré úrady dnes sa zdráhajú poskytnúť údaje z viacerých dôvodov. A posledná, pona, posledné ponaučenie, ktoré tu máme v rámci budovania tejto tabulky, je, že chceme tento proces pos, posilňovať krok za krokom v zaangažovaní všetkých zúčastnených strán a takýto inkluzívny prístup je ešte o to viac dôležitejší, keď zvážime napríklad nové mechanizmy vo širších oblastiach, ako napríklad tá, ktorá sa týka demokracie základných práv. Dúfam, že táto skúsenosť skutočne zapadá do kontextu tejto diskusie a tešíme sa na ďalšie otázky. Áno, v každom prípade to zapadá do našej diskusie a Páčil sa mi ten prvok, čo ja nazývam e, prvkom efektu Eurovízie, pokiaľ ide justičný systém. Tak ako Eurovízia, ľudia nie sú veľmi nadšení e, z podujatia a hudby ako také, ale nikto nechce skončiť alebo dostať sa na posledné miesto. Ide o súťaž, kde ľudia chcú jednoducho vyhrať. Posledným rečníkom je pán Bodrie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja budem pravdepodobne hovoriť po francúzsky. Ja využívam svoj materinský jazyk a v Luxembursku boli, požiadali ma, aby som sa venoval také delikátnej otázke úlohe národných parlamentov, pokiaľ ide o zabezpečovanie nezávislosti justície. Uvediem niektoré poznámky všeobecného charakteru k tejto téme a potom sa budem venovať niektorým detailom, Nieke, budem sa odvolávať aj na situáciu v mojej krajine v Luxembursku. Nezávislosť justície, myslím, že to si treba uvedomiť, nie je nejakým samoučelným spôsobom. Je to iba prostriedok na to, aby e, sme mali nezávislosť právnej moci a justičných úradov. Bez nezávislosti tu nebude táto nestrannosť, e, neutralita sudcov a bez nestrannosti sudcov zase nemáme spravodlivosť. Takže nezávislosť nie je určená pre justíciu, ale je určená pre tých, ktorým justícia má zabezpečiť určité záruky. Tá nezávislosť a nestrannosť justície sú vlastne demokratickými požiadavkami, kľúčovými prvkami celkového konceptu právneho štátu v súlade s princípom oddelenia moci čo vlastne máme zhruba už 300 ročia od Montesquieu. Takže myslím si, že musíme byť realistami, pokiaľ ide o delenie moci. V súčasnosti e, v žiadnej krajine sa nedá dosiahnuť 100% miera, pokiaľ ide o exekutívnu a legislatívnu moc. Skutočnosť, že tu je tá väčšina politická, súvisí s tým, že v podstate tu máme skôr takú spoluprácu medzi výkonnou mocou a parlamentom, teda aspoň pokiaľ ide o tú väčšinovú časť. Takže treba si uvedomiť túto skutočnosť a vieme, že niekedy tu môžu byť nejaké výchylky od tej ideálnej situácie, pokiaľ ide o ten celkový koncept, ktorý predložil ešte Montesquieu. Ale to, čo sa týka tých dvoch právomocí legislatívnej a exekutívnej, tak to už neplatí, pokiaľ ide o justičnú moc, kde je úplne zrejme, že tá nezávislosť funkčná, pokiaľ je tie ďalšie dve súčasti moci, je absolútne nevyhnutná a nemôže byť spochybňovaná. Táto nezávislosť a tá autonómnosť justície v tých jednotlivých odvetviach pokiaľ ide napríklad o súdy a pokiaľ ide o políciu, ja viem, že sú to také delikátne otázky vo viacej krajine, tak tu jednoducho sa vylučuje možnosť vmiešavania sa exekutívy do právomoci justície a toto je charakterizované ako možno tá najväčšia hrozba, o ktorej stále hovoríme. Ale treba povedať, že ako poslanec toto e, zakazovanie, miešavania sa exekutívy do justície, teda nielen pokiaľ ide o vládu, ale aj pokiaľ ide o legislatívne zložky, napríklad národné parlamenty nemajú za úlohu kontrolovať justíciu, musia sa zdržiavať nejakých takýchto vmiešávaní, pokiaľ ide o fungovanie justície, aby sa zabezpečila tá nezávislosť a nestrannosť neutralita súdov. Teda výsledok je taký, že justícia nemá skladať účty parlamentu. Národné parlamenty ako inštitúcie zasa musia robiť všetko preto, aby táto situácia bola realizovaná v rámci týchto princípov. A justícia musí byť však na druhej strane chránená zo strany parlamentu a to rôznymi prostriedkami. Poprvé, Parlament je rovnako e, kľúčový princíp, ktorý zabezpečuje nezávislosť justície. Je to vlastne ukotvené v rámci e, ústavy daných štátov, napríklad nová ústava Luxemburska, na ktorej pracujeme už 15 rokov, avšak e, dúfam a vidím, že v roku 2018 by sme to mohli završiť. Tam je explicitne uvedené a ukotvená nie len tá nezávislosť súdov, ale takisto aj nezávislosť v rovnakej miere e, členov e, prokuratúry, pokiaľ ide napríklad o určovanie, vymenovanie sudcov. A napríklad v porovnaní s ostatnými krajinami e, v porovnaní s ostatnými štátmi máme hlavne na mysli nezávislosť sudcov. To znamená, je veľmi dôležité, aby v rámci tých aby v rámci tohto systému v niektorých prípadoch e, boli tí sudcovia určované zo strany parlamentu a vlastne tá voľba sa deje na základe, na základe kompetencií jednotlivých osôb a musí sa to diať všetko veľmi transparentne. Takže pokiaľ ide o tú procedúru nominácie, sú tu takisto aj ďalšie otázky a máme tu radu, ktorá môže riešiť niektoré problematické otázky, ktoré môžu súvisieť s nefunkčnosťou tohto procesu. Táto funkcia sa môže z časti využíva, uplatňovať zo strany mediátorov, ktorí sú vymenovaní zo strany parlamentu a ktorí sú takými naprotivkami, pokiaľ ide o to prepojenie s administratívou, to znamená, takisto je to súčasťou tej justičnej administratívy. Samozrejme, títo mediátori nemôžu zasahovať do tých riešiacich sa procesov, ale môže poukázať na to, že tu je možno nejaká miera nefungovania, pokiaľ ide o justičný systém a môže sa to spomenúť v patričnej správe a tá správa sa potom zase prerokuje e, na úrovni jednotlivých parlamentných výborov a samozrejme vlastne potom aj na verejnom zasadnutí e, na plenárke parlamentu a parlament prostredníctvom e, uznesenia sa môže vyjadriť k týmto otázkam, ktoré vlastne súvisia s fungovaním justície. A po tretie, národné parlamenty sú vlastne legislatórmi. A legislatóri musia dbať nad tým, aby tu aby tieto procesy boli v súlade s textami, ktoré sú vlastne súčasťou ústavy a ktoré sa majú držať tých základných princípov práva. V Luxemburgu mm, parlament v rámci tejto kontroly môže sa vyjadriť e, k týmto otázkam a musí sa trvať, musí sa trvať predovšetkým na to, aby ústavný súd bol tou prvou inštáciou, ktorá je tu na to, aby sa mohli riešiť niektoré problémy, ktoré súvisia s nezávislosťou justície. To znamená, e, je to otázka, ktorá v podstate sa rieši na tejto úrovni. A po štvrté, parlament hlasuje aj o rozpočte štátu. V tomto kontexte má určite legislatívne úlohy, a musí zabezpečiť to, aby justícia mala k dispozícii finančné prostriedky, personálne vybavenie, ktoré je potrebné na to, aby justícia mohla realizovať svoju misiu. A po piaté, parlament kontroluje, ak sú e, zákony dobre vykonávané, dochádza tu ku kontrole aj vlády. To znamená, ak tu dochádza, že exekutívna moc porušila nezávislosť justície, tak sa uplatní vlastne celkové množstvo nástrojov, ktoré zabezpečujú E, fungovanie, napríklad vnútorné práva parlamentu, ako napríklad ústava. Sú to otázky, e, povolanie e, predsedov ministrov, predsedov výborov a eventuálne tu môže byť zriadenia komisia, ktorá môže preskúmať skutočnosť a môže sa prezentovať potom na plene táto správa. A v tomto kontexte sme vlastne už videli, a to sa týka Luxemburgy, takéto zvolanie tejto rady môže byť delikátnym príkladom, pretože tá nezávislosť súdov, pokiaľ ide o parlament, podľa môjho názoru nemôžeme takto zvolávať tých sudcov, môžeme ich iba prizvať na to, aby sa zúčastnili v tých komisiách, ale vlastne to, tá ich prítomnosť je skôr tak, na takej dobrovoľnej páze v parlamente a myslím si, že práve preto treba postupovať veľmi obozretne, pretože ide o prizvanie sudcov v rámci ich funkcie, aby, a podľa môjho názoru, e, podľa mňa sa to týka iba tých problematických otázok a využijem ďalší príklad z našej krajiny, z Luxemburska, z našej krajiny. Napríklad v jeseni roku 2013 sme mali verejnú diskusiu o možnom vmiešávaní sa exekutívnej moci do justície. Išlo tu konkrétne o spustenie eh, o spustenie prešetrenia atentátu, ktorý sa udial v roku 1980 a bola tu, bolo tu vtedy podozrenie, že sa svojho času vmiešaval do justičných rozhodnutí minister vnútra. Mali sme teda verejnú diskusiu, takisto tu boli urobené uh, uznesenia, o ktorých potom hlasovali uh, v parlamente Luxemburgu a žiaden z tých textov nebol na úrovni hlasovania prijatý, ani ten, ktorý sa týkal demisie ministra, ani ten najjemnejší text, ktorý vlastne predložili uh, ktorý, predlo- ktorý predložila koalícia a minister vlastne zostal vo svojom, na svojom mieste a rovnako ako aj e, generálny prokurátor. Momentálne ten minister už na dôchodku, ale to preukazuje iba, že táto diskusia vlastne fungovala, hoci možno tie výsledky celé tej záležitosti neboli uspokojivo vyriešené na 100%. Takže ja som sa snažil iba načrtnúť v stručnosti tie nástroje, ktoré má k dispozícii Národný parlament, na to, aby pomáhali pri zabezpečovaní tej nezávislosti justície, ale samozrejme vieme veľmi dobre, že na jednej strane tu máme texty, na druhej strane zase máme vôľu politickú uplatniť takéto nástroje, tieto nástroje, ktoré vlastne parlament má k dispozícii a sú to vlastne národné parlamenty, aby e, tieto, prvky, tieto nástroje patričným spôsobom uplatnili. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz e, otvoríme diskusiu. Viaceré žiadosti o slovo. Prvá je pani Florea z Rumunska, nech sa páči. Dámy a páni, je to pre mňa veľká česť. že tu môžem vystúpiť. Budem pokračovať v materinskom jazyku Ďakujem pekne. Vážená pani eh, predsednička, ja som predsedničkou eh, výboru pre právne záležitosti v rumúnskom parlamente. Som, je to môj prvý mandát v tejto pozícii a rád by som vás informovala o úlohe parlamente, o úlohe rumúnskeho parlamentu v súvislosti s monitoringom základných práv a demokracie. V našej krajine máme <clears throat> subkomisiu, ktorá kontroluje rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru alebo Európskeho súdu pre ľudské práva. musíme aproximovať naše, našu legislatívu na niektoré opatrenia s ohľadom na rozhodnutia a rozsudky súdu o rešpektovaní alebo nerešpektovaní základných práv. Máme ešte ďalší nástroj. K dispozícii ide o osobitnú, osobitný vyšetrovací parlamentný výbor. V tomto období v Rumunsku práve funguje jeden osobitný vyšetrovací výbor, ktorý sa zaoberá prezidentskými voľbami. Z roku 2009 ja som bola členkou, hovorili sme to o úlohe parlamentov pri nominácii a menovaní sudcov. V Rumunsku je to tak, že sudcovia že navrhuje ich Najvyššia súdna rada a schvaluje ich predseda, eh, prezident republiky. Parlament nemá žiadnu úlohu v tejto veci. No a čo sa týka niektorých mechanizmov, kontroly alebo monitoringu právneho štátu, demokracie a zákonných práv. Tak ako všetkých členských štátov, štátoch, ja hovorím ako, všaká krajiny, ktorá bola 10 rokov predmetom monitoringu. Nezabúdajte na to, že správa môže byť použitá ako politický nástroj. Napríklad, ak správa je pozitívna, veľmi pozitívna, e, tak e, vláda môže použiť túto správu ako dobrý výsledok, ale keď je správa zlá, tak opozícia bude kritikovať, e, môže, môže kritizovať e, vládu zas. A ešte posledná pripomienka. Vy ste hovorili o expertoch, ktorí vykonávate dozor. Kto budú títo experti, kto ich určí? A je tu ešte ďalší aspekt tohto problému. Ako čo vychádza rešpektovanie práva na informácie. Ja v mojich skúsenosti som všimla, e, v, tej správe, v tej správe isté nekoherentnosti. Keď bol pán Timmermans v Bukurešti, a tak ja som bol súčasťou výboru, ktorý diskutoval s pánom Timmermansom o mechanizme verifikácií. Všetci sme sa zhodli na tom, že je to pohyblivý cieľ pre tento mechanizmus a v budúcnosti budeme musieť byť eh, opatrní. Takže ja v teórii súhlasím s mechanizmom, o ktorom dnes hovoríme, v teórii, ale nesmieme zabúdať eh, na niektoré aspekty. Ak kontrola a verifikácia kde prebieha eh, tak ako to poznáme v Rumunsku s takým pohyblivým cieľom každý rok, tak prvne musím povedať, že ja som sa cítila diskriminovaná týmto dozorom, pretože len Rumunsko a Bulharsko bolo v tejto situácie. A za ostatných 10 rokov e, som videl v tlači, že ostatné členské krajiny majú problém s demokraciou, korupciou a právnym štátom. Ale tie nikdy boli mechanizmom monitorované. Ďakujem pekne. Pán Šimkovský z Polska. Dziękuję serdecznie pani przewodniczącej. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem za to, že máme príležitosť hovoriť o tejto téme, pretože je to veľmi dôležitá téma. A je to téma, ktorá, na rozdiel od mnohých krajín, je už veľmi dlho. Takáto kontrola demokratického činiteľa, napríklad demokratického parlamentu, nad fungovaním justície, teda jej nezávislosti, správneho fungovania, tak v po- existuje to v Polsku, to zatiaľ chýbalo, ale upozorňujem na to, že v Polsku bola situácia doteraz taká, že sme Národnú radu pre súdnictvo, menovali ju samotní sudcovia. Nemali sme mechanizmus účinnej kontroly. Takže ja som pre mňa rád, keď počujem to, čo hovoril pán predseda modrý, keď hovoril o situácii v Luxembursku. Ja môžem povedať, že polská justičná reforma ide práve týmto smerom, aby Sejm, ktorý predsa zastupuje občanov, mal vplyv na výber Národnej rady sudcov v tom novom návrhu 20 z tých 25 členov 15 bude vyberať, vyberať parlament. A ďalšia otázka je, či títo členovia rady sudcov vyberať predsedov jednotlivých súdov. To zatiaľ chýbalo. Ja upozorňujem na to, že v prieskume, ktorý bol realizovaný pred začiatkom tejto reformy, viac ako polovica Poliakov sa kriticky vyjadrovala o fungovaní justície. Bolo to predmetom nesúhlasu obyvateľov, pretože justícia bola neefektívna, e, chýbala tu dôvera, čo sa týka nestrannosti rozhodnutí, no a v súvislosti s tým, s tým sa vláda pustila do príslušných reforiem. Bohužiaľ, často narazom, naražam na kritiku, um, ehm, naražam tu na slova pána Engela, Týkalo sa to zase Polska a Maďarska. Ja viem, že pán poslanec Engel hovoril, k čomu, čo, čomu Európsky parlament vyzýva. Ja by som zase rád vyzval Európsky parlament a pána Engela, aby sa zameral na vlastné úlohy a vlastné právomoci a nie na to, aby posudzoval Polsko a iné krajiny podľa toho, čo sa píše v západných novinách. Naše reformy naopak idú smerom zvýšenia demokratického dohľadu nad justíciou, tak aby občania mali vplyv na to, ako funguje justícia. Ja vás pozývam do Polska, aby ste si mohli overiť všetky názory, ktoré sú veľmi často nespravodlivé a týkajú sa fungovania justície. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Pán Jurek teraz. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa nebudem vrácať právnym dôvodom, kvôli ktorým tento mechanizmus dohľadu nad demokraciou budí odpor. Dva alebo tri orgány by mali mať rovnaké kompetencie. To je Európska rada, vlády, ktoré fungujú v rámci Rady Európy hovoria o tom, že v niektorých krajinách sa porušujú hodnoty, ktoré sú opísané v článku 2. Každý vlastne sa môže obrátiť, každý môže podať žiadosť 10 štátov alebo Európska komisia, to je môj návrh pre Franka Engela. Teda ak má pocit, že to nejak nefunguje, tak môže predložiť žiadosť, ale tiež apelujem na to, aby prijal verdikt Európskej rady ale je tu ešte jeden problém, jeden dôvod, a to sú zásadné obavy z toho, ako sa nakladá s hodnotami, ktoré sú opísané v článku 2. Či sú to tie normy, o ktorých hovorila pani Spinelli, alebo či sú to nástroje politického boja. Ja som už veľakrát vystupoval k hodnotám v článku 2. Môžem uviezť niekoľko príkladov. Právny štát. V Polsku, keď sa hovorilo o ženách, tak sa ukazovalo, že často aj v iných krajinách, napríklad vo Švédsku alebo v Nemecku, neboli poskytnuté úplné informácie boli poskytnuté naopak informácie zámerne kres, skreslené. Ďalej, v Polsku sa viedla kampaň za obranu nenarodeného života. No a tam sme práve vo ústavný súd, ktorý jasne povedal, že ochrana života pred narodením je podmienkou pre fungovanie demokratického právneho štátu. V máji pred troma týždňami sme oslavili 20. výročie prijatia tohto rozhodnutia a Polsko bolo atakované kvôli tomu, že máme takýto právny poriadok. pán predseda Timmermans tam bol v rokovacej sále. Ja som povedal, prosím dámy a páni, rešpektujte ústavný poriadok jedného z členských štátov, pretože je to úplne rovnaký právny poriadok, ktorý platil v momente, keď boli uzatvorené rímske zmluvy. V momente, keď bola podpísaná rímska zmluva, tak nikde neplatilo právo na potrat, alebo nemali tam potratové zákony. To bolo len v komunistických štátoch, nikde inde. Ďalej som sa ja spýtal na zákon o eutanázii v Holandsku a nedostal som žiadnu odpoveď, pričom máme právo na dialog. Nikto neútočí na Holandsko. Nie naopak, stále sa útočí na Maďarsko a Polsko, pretože tam sa realizujú požiadavky našich občanov. Napríklad Maďarsko spustilo demokratickú konzultáciu, použilo demokratický mechanizmus, a preto sa na nich útočí. A v súvislosti s tým musím povedať, že tu existujú pochybnosti o tom, či tie hodnoty sa vnímajú ako normy, alebo či sú politickým nástrojom. A vidíme tu neustále pochybenia, nedodržuje sa dialog, neodržuje sa právo na odpoveď, odpoveď na parlamentnú kritiku, úctu k opozícii. V tomto parlamente tiež existuje opozícia. To svedčí o demokratizácii a demokracii v našich inštitúciách. A ak by sme nemali opozíciu, znamenalo by to, že nemáme demokraciu. A nakoniec ešte jedna výzva. Predsednička žiada pána Jurka, aby dospel k záveru. Ja tu zastupujem tých poslancov, ktorí v dobe totality bojovali za hodnoty podľa článku 5, obávali ľudskú dôstojnosť, demokraciu a právny štát a bojovali sme tiež za ochranu práv ľudí, ktoré majú, ktorí majú iné presvedčenie. Ak budete chcieť, máme bohaté skúsenosti s rešpektovaním práv ľudí iného zmýšľania. Môžeme sa s vami podeliť, pretože v tom spočíva demokracia. Mr. Vitani from Hungary pán Vitáni z Maďarska. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Keďže Frank Engel sa explicitne vyjadril k Maďarsku, aj krajine, tak musím na to zareagovať. Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že Maďarský parlament ako parlament členskej, eh, členského štátu EÚ a Rady Európskej únie rešpektuje demokraciu, právny štát a základné práva. Robí všetko, preto aby boli rešpektované. 17. mája 2017 bolo Európsky parlament prijal uznesenie o Maďarsku, aby bol spustený článok 7 proti Maďarsku. My to odmietame nie je žiadna skutočnosť, ktorá by umožňovala potvrdiť nejaké porušenie právneho štátu v Maďarsku. Od roku 2010 to bolo žiadané o spustenie článku 7. Ja by som chcel povedať, že to nevychádza zo skutočnosti. Neexistuje žiadny dôkaz o ohrození právneho štátu a demokracie v Maďarsku. Je to na sankcionovanie politickej volie, pretože eh, v niektorých eh, štátoch, alebo na rozdiel od niektorých štátov, máme rôzny postup k migrant, kríze migrantov. Maďarsko bude rado diskutovať o všetkých eh, témach faktickým spôsobom, a bude sa zúčastňovať nestranného dialogu pri hľadaní riešenia. No a na záver by som chcel ešte zdôrazniť, že Mexiko je súčasťou Európskej únie a malo by myslieť na konkurencieschopnosť, boj proti terorizmu a hospodárskou obnovu. Ďakujem veľmi pekne ja by som chcela poukázať, že väčšina parlamentu žiada o spustenie článku 7 vrátane členov skupiny EPP a po druhé by som rada ešte upozornila a nemôžem hovoriť za socialistov alebo zelených, ale za našu skupinu môžem povedať, že ak vláda pod vedením liberálnej strany um, by sa začala chovať zvláštne, tiež by sme boli kriticky, Nedávno sme hovorili o situácii v Českej republike, hovorili sme o dánskej vláde, aj za obchádzanie s migrantami. A keď to bude o holandskej vláde, tak ja budem prvá, ktorá by sa vyjadrila kriticky. Dobre, takže nie sú tu žiadne ďalšie žiadosti o slovo. A tak sa vrátime naspäť k panelu a pôjdeme opačnom poradí, aby ste mohli zareagovať na tie veci, ktoré zazneli, takže pán Bodry, Krabit, eh, pani Diasa a na záver pán Engel. Pán Bodri, nech sa páči. No, ďakujem veľmi pekne. Ja možno len upresním ten eh, luxemburský eh, projekt, ktorý možno polský kolega nespra- nesprávne pochopil. Ja by som chcel povedať, že sudcov, sudcov nevymenováva parlament, je to záležitosť parlamentu menovať sudcov. Sú tam sudcovia volení sudcami, sú tam zástupcovia, zástupcovia advokátskej komory a tiež zástupcovia, ktorých vyberá tiež parlament, takže nie je my sa v Luxemburgu snažíme o zavedenie polského modelu. Ďakujem pekne, pán Krabit. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ja myslím, že to je dôležité upresnenie. A súčasne aj tá skutočnosť, že keď členské štáty sa alebo chcú vykonať justičnú reformu, tak nie sme na nejakom neznámom území. Existujú momentálne európske štandardy a normy, ktoré prijala Rada Európy, existujú štandardy, ktoré pracovajú európske justičné siete a je to, aby reformy boli kompatibilné s európskymi štandardami a normami. Ja teraz myslím na odporúčanie výboru ministrov z roku 2010 Rady Európy, ktorý sa vyjadrili o štandardoch s reflektom diverzity európskeho alebo súdnictva v jednotlivých členských štátoch. No a parlament nemá voliť sudcov Vyššieho ústavného súdu, takže súdnej rady. Takže my sme pokročili porovnaní so situáciou pred 40 rokov a vypracovali sme normy a štandardy, ktoré sú dnes akceptovateľné a akceptované. Takže reforme súdnictva, existujú štandardy, európske štandardy a tie treba rešpektovať. A dôležité je to pre Európsku úniu, pretože opätovne treba pripomenúť, že Národný súd je Európsky súd aj a súdca Národného súdu je sudcom Európskej únie a musí rešpektovať eh, základné práva, ľudské práva, uvedené v charte základných práv, musí umožňovať eh, každému občanovi obratiť sa na sudca pri uplatňovaní svojich práv, ktoré garantuje legislatíva Európskej únie. A toto právo obratiť sa na sudcu je právo obratiť sa na nezávislého sudcu. No a z tohto dôvodu je veľmi dôležité musíme byť na, na to, aby reformy súdnictva garantovali nezávislosť, myslím, je to problém implementáciu práva EÚ. Je to spoločný problém o budúcnosti Európskej únie. A posledná vec, tá sa týka spoločných hodnôt. Článok 2 uvádza spoločné hodnoty Európskej únie. Máme spoločné spoločnú interpretáciu týchto hodnot, ktoré vyplývajú z judikatúry súdov, vrátane Štrasburského súdu. A samozrejme sa jedná o hodnoty, ktoré môžu znieť veľmi všeobecne, ale opäť toto nie sme na zelenej lúke. Tieto hodnoty sú v článku 2 zmluvy o Európskej únie vychádzali akéhosi spoločného pochopenia, spoločného základu, na ktorom staviame. A je dôležité si pripomenúť, že tento spoločný základ je zásadnou otázkou pre našu budúcnosť, pre budúcnosť Európskej únie. A preto v Bielej knihe o budúcnosti Európskej únie ste si mohli prečítať, že ten rozmer hodnot je základným prvkom, zásadným prvkom bez hľadu na rôzne scenáre, ktoré sa tam navrhujú. Je jasné, že budúcnosť sa dá realizovať iba na efektívnom uplatňovaní spoločných hodnot. A to je dôležitý odkaz. Treba dať pozor na to, tak ako tu zazneli, zaznelo, že sa tieto hodnoty relativizujú a podobne. Môže mať rozdielne názory, ale vieme, že čo je právny štát. Vieme, že sú tu útoky na demokraciu a na právny štát, takže treba si dávať pozor, chrániť tieto hodnoty a nemať pocit, že to sú veľmi všeobecné pomenovania hodnot a že každý si to môže interpretovať ako chce. Aj tu už máme aký e, dohodnutú legislatívu, platnú, platnú, platné systémy. Ďakujem pekne, pani uh, Diaz Abad. E, len som chcela zareagovať na vystúpenie Rumunska keď som povedala, že národní poslanci hrajú dôležitú úlohu pri menovaní sudcov, ja som tým nechcela povedať, že menujú sudcov. A v podstate menujú členov súdnych rád, ktorí nie sú sudcami. INCJ e, je sieťou 28 členských štátov, z nich 20 majú súdne rady alebo podobné autonómne orgány to je 24 členov nášho združenia, tých ďalších 8 členov nášho združenia, to väčšinou ministri spravodlivosti riešia tieto otázky, čiže sú pozorovateľmi našej siete. Ale v každom prípade súdne rady sú v, majú v kompetencii menovanie sudcov a služobný postup sudcov. A tá druhá vec, ja nechcem zachádzať do detajlov reformy súdnictva v Polsku. Chcela som len upozorniť na to, že podľa posledného prieskumu medzi sudcami my sme zaslali ten dotazník, aby mi odpovedali sudcovia anonymne po celej Európe a viac ako 3000 sudcov zareagovalo v Polsku na otázku. Za posledné dva roky podľa mňa moja nezávislosť ako sudcu bola rešpektovaná zo strany vlády. Na túto otázku 74% sudcov v Polska, ktoré reagovali na túto otázku, nesúhlasili veľmi alebo iba nesúhlasili s týmto, s tvrdením. Moja nezávislosť e, ako sudcu bola rešpektovaná parlamentom. Tu 72% sudcov, ktorí reagovali na túto otázku v Polsku, nesúhlasil s takýmto tvrdením alebo veľmi nesúhlasil s takýmto tvrdením. Takže naozaj tá situácia vyvolala veľké obavy a o tom som chcela hovoriť. Ďakujem pekne. Dobre, ale len na minútku a potom dostane slovo pán Engels. Ďakujem pekne. Len krátka reakcia, pani predsednička a dôčem. Chcel by som povedať, že naozaj nerozumiem z čoho nás obvinujú v Nemecku, menovanie federálnych sudcov spadá pod kompetencie e, ministerstva v Rakúsku, je to federálny prezident, v Švajčiarsku je to minister spravodlivosti na základe kandidátov, ktorý pripravuje, tú kandidátku pripravuje e, Rada sudcov a parlament. Takže nebudem pokračovať, ale sú tu proste jednoducho e, spoločenské aspekty, ktoré existujú aj v iných systémoch, je to len prirodzené. Takže povedzte nám presne, kde je ten problém, kde sa obmedzujú sudcovia v Polsku, ako konkrétne je tá, kde konkrétne podľa vás Polsko porušuje nezávislosť súdov. Bol by som vám veľmi vďačný, ak by ste nám vedeli jasne povedať a presne povedať, pretože my sa riadíme želaním občanov a nie sudcov. E, to môže byť Polsko, Maďarsko či hoci ktorá iná krajina. E, ide o obavy, ktoré, nielen obavy z médií, ale obavy, ktoré boli sformulované veľmi podrobným spôsobom, detailne naozaj zo strany rôznych nezávislých orgánov vrátane výboru z Vilnusu, ale aj iní. Takže určite to je téma do diskusie, ale určite to svedčí o tom, že je potrebné mať širšie koncipovaný mechanizmus, ktorý zhodnotí všetky členské štáty, aby sme mohli porovnávať, pretože tu nejde o to, že jeden systém je lepší ako druhý. O to nejde. Tu ide o spoločné normy, tak ako v Holandsku napríklad u mňa, my nemáme ústavný súd. Ja by som bola veľmi za to, aby sme mali ústavný súd a zároveň si nemyslím, že niekto povie v tejto fáze, že Holandsko je bananovou republikou a nemá demokraciu. Takže môžu fungovať rôzne modely, keď sa pozrieme na rôzne demokratické modely. Môžete mať plné, plne reprezentatívny, môžete mať uh, taký, ktorý dáva väčšie právomoci prezidentovi, iný dáva väčšie parla- právomoci parlamentu, ale sú tu určité minimálne normy, ktoré držiavajú všetci. O to tu ide. To nejde o to, že jeden systém je lepší ako iný. Pán Engel, ako posledný rečník máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. A možno prejdem teraz do iného jazyka viem e, hovoriť jedným z oficiálnych jazykov, moje krajiny mám tri, takže si môžem vyberať. A na záver teda vystúpim po francúzsku. Nie, Sofi, nikdy by sme neobviňovali Holandsko z toho, že je Bananovou republikou, možno anarchiou bez vlády pomerne dlho, ale nič horšie e, mimochodom to sa môže stať, v Belgicku to celkom dobre funguje takisto, takže možno to môže takto dobre fungovať aj v Holandsku dlhšie. E, Dobre, na záver k Polsku, Maďarsko, možno ostatní, pretože to sú v podstate hnutia eh, alebo teda smerovanie spôsobu vlády, ktoré pozorujeme v týchto dvoch štátoch, ale tým sa nedá povedať, že nikde inde to tak nie je, alebo sa nemôže stať. Ja si myslím, že je jasné, o čom hovoríme. Všetci dobre vieme, o čom hovoríme. Všetci to veľmi dobre vieme. Napríklad hovoríme o tom, že v Polsku ústavný tribunál absolútne nefunguje a ústavný tribunál je úplne spolitizovaný. Áno, možno, že to môže byť aj ústavne korektné, ale politická dynamika, ktorá sa za tým skrýva, za týmto vývojom, nie je dobrá. Ja viem, že vy to vnímate úplne inak, podobne ako maďarský kolega to bude určite vnímať úplne inak. Ale máme tu problém, ktorý sa presne týka e, absencie európskej logiky správy a riadenia, tak to ja nazývam. Zdá sa, že sa nevieme dohodnúť na tom, ako sa má organizovať inštitucionálny kontext štátu, tak aby v rámci ktorého by mohli tieto inštitúcie štátu nezávisle a slobodne fungovať. A my si myslíme, pretože to viete, pretože vám to viac menej stále vyčítame, najprv Maďarsku, potom aj Polsku, Viete, že my si myslíme, že uh, veľká časť únie uh, e, ľutuje, že sa k tomu staviate inak. Dobre, nebudeme tu na sa mlátiť drevenými palicami, ale jednoducho je potrebné si povedať, či, že určité praktiky polské, maďarské a možno zajtra teda iné sú tolerovateľné v Únii alebo nie. Teda sú tolerovateľné v rámci Združenia štátu, ktorá sa volá kvázi federácia, do ktorého ste vstúpili z vlastnej iniciatívy a na základe znalosti, pretože Európska únia sa nepridala do Ma- k Maďarsku alebo Polsku, ale Maďarsko a Polsko sa pridalo do Európskej únie. Vstúpil do Európskej únie, vediac presne, čo robí. Takže musím vám povedať, že naďalej asi budeme mať rozdielne názory na tieto veci. Dobré je na tom to, že v Európe to dnes môžeme robiť civilizovanie v priestoroch parlamentu a nemusíme sa utekať k iným prostriedkom. Ale ja na určité postupy ma naozaj znechucujú, naozaj znechucujú, pretože posledná maďarská kampaň Zastavme Brusel je tak nechutná, že neviem, ako to ani pomenovať. A teraz mi tvrdia, že keď už to akože v údajne skončilo, že 1,7 milión respondentov zhruba, že to je fantastická odpoveď. Je to 15% voličov ktoré sa zúčastňujú tohto prieskumu. Tí ostatní medzi tým povedali vlastnej vláde, ale tak počkajte, dajte nám pokoj, tak ako to správne referendum o migračnej politike, nie, 50% e, ani len neprišlo hlasovať. Mne to, pre mňa to je zmysluplné, to nieč, o niečom svedčí. Nedávno zdá sa, že maďarský premiér zistil, že v Bruseli sú teroristi. A maďarská tlač, ktorá žiaľ nám nie je prípustná, pretože len veľmi málo z nás rozumie po maďarsky, okrem Maďarov. Samozrejme, môžu nám to preložiť, to je pravda. Ale ja si musím predsa vám povedať, že premiér členského štátu Európskej únie, ktorý tvrdí, že belgické hlavné mesto, kde sú európske inštitúcie, stojí na strane teroristov. To je naozaj silné vyhlásenie, ktoré podľa mňa úplne ide proti povinnosti lojálnej spolupráce s európskymi inštitúciami. Takéto veci, to je proste úplne zvrátené, nemusím ani o tom hovoriť. Ja som za uplatňovanie článku 7 pre Maďarsko a možno zajtra aj na iných, pretože si myslím, že ak dojde k takémuto odklonu, ktorý budeme tolerovať, tak jedného dňa sa nájdeme presne v tej istej situácii, ako sme boli pred 10 ročiami a všetko sa to zosype. Toto nie je dobrá vec, aby vláda aby vládnutie išlo tou zlou cestou a obávam sa, že tu sa to zvrháva na tú zlú cestu. Ďakujem pekne. Uh, ukončili sme diskusiu. Nie, diskusiu sme ukončili. Ja chápem, že je tu viacero veci, ktoré sú kontroverzné, delikátne a veľmi emotívne, ale myslím, že pán Gels má úplne pravdu, keď hovorí, že toto je zásada demokracie, že diskutujeme o tom napriek tomu, že je to emotívne a že o tom diskutujeme civilizovane a pokúsime sa nájsť spolu riešenia. A myslím si, že o tom vlastne toto celé bolo. E, miesto toho, aby sme mali internú diskusiu, pretože úprimne povedané, diskusie o Obanovej vláde už prebieha 7 rokov a už to únavné, naozaj únavné pre všetkých vrátania maďarskej vlády, únavné pre maďarskú vládu, neustále diskutovať hore-dole. Áno, je to pravda, nie je to pravda, je to pravda, nie je to pravda. A preto je dôležité, aby sme mali spoločné normy na základe toho, čo už existuje, pretože pán Kravic, pán Kravic povedal, nezačíname na zelenej lúke, Pán Hampel a pán Krabit v podstate povedali to isté, že fungovanie celého systému vychádza z fungovania každej zložky toho systému. Európska únia je spoločenstvom hodnot, ale je aj spoločenstvom práva. A pán Pokravic správne povedal, súdy, národné súdy keď uplatňujú európske právo, tak sa stávajú európskymi súdmi, čiže musíme vedieť, že všetci vychádzame z toho istého a všetci, pra, všetci pracujeme podľa tých istých noriem a jednoznačne sú tu na to rozdielne názory. O tom musíme diskutovať. Tým nechcem povedať, že uh, E, všetko relevantné, sú minimálne normy. Ak určité vlády, určité štáty sa dostanú do okamihu, keď povedia, že jednoducho nechceme dodržiavať tieto normy, tak potom naozaj asi sa musíme rozísť. Ale úprimne povedané, ja som presvedčená o tom, že väčšina ľudí, dokonca aj v tých štátoch, o ktorých sme teraz hovorili, to nechcú. Oni chcú byť súčasťou európskej rodiny a hľadať spoločne riešenia. Takže naozaj by som vás všetkých e, požiadala, aby ste sa zamysleli nad tým návrhom, ako som povedala. E, každý členský štát stanoví jedného spravodajcu, ktorý by pokračoval trvalším spôsobom spoločne v tejto diskusii, e, tak ako navrhol pán Bodry by sme vytvorili nejaký polostály výbor a potom uvidíme, čo s tým ďalej. Budeme mať správu Európskeho parlamentu ako východisko No nie ako záver, ale ako začiatok. A naozaj by som vás chcela požiadať, aby ste sa nad týmto zamysleli. A potom posledná pripomienka je veľmi praktická. Táto diskusia, v nej môžeme pokračovať za príjemnejších okolností počas obeda. E, ospravedlňujem sa, že ja musím odísť. Rada by som sa zúčastnila aj obeda, ale žiaľ, musím byť niekde inde. A keďže ešte sa mi celkom nepodarilo byť všade prítomnou, tak sa musím rozhodnúť, kde pôjdem a o, o, žiaľ musím ísť na to druhé podujatie, ale budete v dobrých bezpečných rukách pána Engela a budete mať množstvo príležitostí sa e, v podstate popri jedle a víne skrižiť meče. Takže som veľmi rada, že ste prišli. Myslím, že sme mali veľmi dobrú diskusiu a dúfam, že na tom budeme ďalej budovať a budeme v diskusii pokračovať. Ďakujem pekne.